Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ďakujem pekne, dámy a páni. E, Všetci sme tesne pred prázdninami. E, Napriek tomu je vhodné a správne, že sa obraciame, obraciame našu pozornosť na túto tému. Hovorím to preto, e, lebo môj denný plán tiež vyzerá strašne, chcel som to aspoň pol hodinu stráviť, ale naša pracovná skupina, ktorá sa týka transparentného registra, tá zasada v nadväznosti na túto schôdzu a ja preto môžem vyjadriť len pár pripomienok na začiatku. V viacerých oblastiach je badateľné, že dochádza k zmenám razantným tempom. A pokiaľ ide o IKT, tak e, aj v tejto snemovni sme svedkami e, veľkých zmien. E, možno si ani nespomínam ešte na časy, keď sme prednedávnom boli bez drôtovo Je tu veľa e, tém, ktoré nás zamestnávajú v súčasnosti a ktoré e, súvisia s technologickými zmenami, napríklad e, bezpapierové bezpapierové riešenie agendy alebo cloud computing. V tejto súvislosti e, sa bavíme aj o tom, aké technológie chceme. Otázky vznikajú, aké e, technológie dáme k dispozícii poslancom. Snažíme sa nájsť nejakú harmonizáciu, pokiaľ je o používanie technológií, ktorý parlament si ktoré osvojí. Toto sú veci, ktoré riešime každodenne a bez pochyby e, k týmto témam, k tomuto okruhu patrí aj open source software. E, vedľa mňa sedí protagonistka z, zo skupiny pre koordináciu IKT ktorá je zriadená práve za účelom sledovania takýchto kľúčových rozhodnutí, pretože tie prebiehajú neustále a tie treba riešiť už vopred, treba predvídať ich dopad. Európsky parlament e, realizoval viaceré e, návštevy do Berlína, do Estonska, do Ríma, do Londýna na úrovni podpredsedov a všade e, vystupuje do popredia otázka open source, ale tie odpovede na ňu sú všade rozdielne. Niektorí hovoria, musíme byť opatrní, e, niektorí povedia, e, pôjdeme touto cestou, ale nie vo všetkých oblastiach a myslím si, že aj dnešné poobedie opäť načrtne nové aspekty pre v rámci teda odpovedí, ktoré musia byť na novo znova poskytované. A generálny riaditeľ pre tú časť e, správy pre hm, tú, ten útvar, ktorý sa zaoberá IKT, tak ten určite dostane priestor a určite prispieje do diskusie. Takže naozaj, naozaj želám nám všetkým e, napínavý workshop e, plný nových poznatkov, ktoré nám umožnia na novo pristúpiť e, k tejto téme oboma smermi. Každopádne, keď pani Lichtenberg takto na mňa zazrela, Ďakujem pekne. Kolega Wieland. Ďakujem kolegovi Wielandovi. A teraz slovo a predsedníctvo odovzdávam pani kolegyne Lichtenbergerovej, ktorá povede prvý panel. Takže všetko dobré. ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Wieland, za tie slova. Áno, myslím si, že open source je témou, ktorá by nás mala zamestnávať viac, ako je to v súčasnosti. Opakovane vnímam, e, že sa objavujú diskusie v jednotlivých oblastiach a potom e, zanikajú nejakým spôsobom. Je tu taký príliv a odliv, niekedy z dôvodu lobistických tlakov, niekedy z dôvodu iného typu rozhodnutia na úrovni vedenia. A takisto, a to bola jedna z motivácií za zorganizovaním tohto workshopu, vnímam fakt, že že tu vzniká veľa právnych problémov, alebo eventuálnych právnych problémov, ktoré sa spájajú s používaním open source. A preto bolo z môjho pohľadu dôležité, aby sme viedli diskusiu o tom, čo sú tie právne základy, právne e, výhodné faktory a právne brzdy, tak povediac, ktoré sa objavujú v tejto oblasti, pretože v Európe sme svedkami toho, že sú regióny, oblasti, štáty, ktoré sa e, rozhodujú používať e, open source. Niektoré z dôvodov bezpečnosti pristupujú k revízii tohoto rozhodnutia. Preto e, tu na úrovni výboru pre právne záležitosti je podľa mňa dôležité, aby sme o tom diskutovali, aká je realita, z ktorej vychádza tento právny stav. A naozaj som veľmi rada, že zodpovední páni E, sú prítomní z Európskeho parlamentu a že nás sprevádzajú v tejto práci, pretože verím, že dostaneme e, veľmi hodnotné zaujímavé informácie. E, teraz predstavím jednotlivých účastníkov prvého panelu. Pán Moulen, profesor z Columbia Law School, Patrice Emanuel Schmitz, to je vývojár softvérový, a potom je tu právnička E, zjavne z e, pardon, právnik e, zjavne z Talianska, Karlo Piana, ktorý nám tiež dá isté informácie. Myslím, že najlepšie bude vstúpiť priamo do tých prezentácií, do tej debaty a poprosím pána profesora, veľmi dobre známeho zjavne v tomto okruhu ľudí, aby predniesol svoju tému. Nech sa páči, pán profesor. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslankyne, vážené poslankyne, vážení poslanci, priatelia. Je pre mňa cťou, že tu s vami dnes popoludní môžem byť. Od 79. prevládal všeobecný konsenzus v rozvinutých hospodárstvách, že počítačový softver sa, čo sa týka kopírovania, e, správa zvláštnym spôsobom. Distribúcia a výroba počítačového softvéru spadala pod copyright, ale na začiatku 90. rokov právny systém USA začal aplikovať patentové právo na vývoj a distribúciu softverov, ale primárne právne ustanovenia v softverovom priemysle vo svete boli proprietárne, to znamená, že to bol e, software s otvoreným e, zdrojom to znamená, že autory počítačových programov mohli sa tešiť rovnakým exkluzívnym právam ako autory literárnych diel. U nás sa to definuje ako právo kopírovať, pripravovať odvodené e, alternatívy a mať kontrolu nad iniciat- pôvodnou distribúciou. Tento systém v európskych spoločenstiach stvách môže zahrňať aj právo na verejné vystanovenie a vystavenie a sprístupňovanie softvéru. Ide o to, že autory softvéru majú práva na exkluzívnu kontrolu nad svojimi dielami a vo svete vo, voľne prístupného softvéru s otvoreným um, otvorenou možnosťou upravovania sú niektoré práva vlastnené autormi. Ja by som tu chcel hovoriť o najširšie používaných licenciách GNU. GNU existuje v dvoch verziách. Dvojka, ktorá bola vyrobená v 92. a trojka 2006-2007. Tieto dve verzie e, GPL sa používajú pri licencovaní a distribuovaní softveru s komerčnou hodnotou nad 100 e, miliard eur. Takúto hodnotu to má služby a iné formy informačných technológií sú ešte nad rámec tejto sumy, sú to ďalšie miliardy ročne. GPL licencie majú viacej softveru než Microsoft a Oracle spolu. E, GPL je obrovský e, komerčný producent softvéru, aspoň tak, v takom rozsahu pracuje, ale nevidíme GPL ako blok alebo ako firmu. Je to systém práv a návratnosti na základe týchto práv k, smerom k autorom. E, GPL aj ďalšie sú dizajnované tak, aby mali tí, čo píšu software, štyri základné práva. Právo používať software na akýkoľvek účel bez akýchkoľvek ďalších súhlasov, explicitných alebo obmedzení. Právo študovať a pochopiť zdrojový kód softvéru, takže každý, kto vlastní počítačový program, vie pochopiť, ako tento software funguje, čo robí a ako sa dá zmeniť alebo vylepšiť, aby e, lepšie vyhovoval konkrétnemu užívateľovi, aby sa dala zdieľať modifikovaná a nemodifikovaná verzia programu. To už vychádza z istých dohodnutých pravidel. Je tu GNU, GPL verzia ktorá upravuje, ako sa software poskytuje užívateľovi. Licencia hovorí, tu je software, môžete si s ním urobiť, čo chcete, kopírujte si ho, modifikujte si ho, darujte ho, komu chcete, jedine im nedajte tých zopár práv na to, čo vy k tomu pridáte, potom my vám pomôžeme s tým, že všetko bude zabudované do tohto softvéru, ale neodoberajte nič z tohoto spoločného zdroja, z tejto bázy, databázy. Toto zdieľanie znamená, že nikto sa nevie vlámať do programu a uzurpovať si ho pre súkromné účely alebo ho zlepšiť a zároveň sa o toto zlepšenie nepodielať s ostatnými je to... Ne, keď si niekto ho chce privatizovať a distribuovať sám, to sa nedá, pretože tomu tieto opatrenia zabraňujú. Android, ktorý vychádza z licencie GPL, z takéhoto kódu, teraz sa väčšinovo používa vo všetkých mobilných počítačových zariadeniach na svete. 100% dominovaný trh serverov eh, Microsoftom už teraz Microsoft ho nemá vo svojej dominancii vôbec. Viac ako 20 všetkých serverov, ktorí sa presunuli vo svete minulý rok, boli také, ktoré mali na sebe e, slobodný software, už zabudovaný vo fabrike. Monopol na dva najväčšie softverové systémy, celé 10 občia sa bojovalo ne na súdy, a na súdoch a nakoniec sa dospelo k verdiktu, že slobodný software FOS vyhral aj v tomto konkurenčnom prostredí. Medzi inštitúciami je potom možné zdieľanie a to už sa deje. IBM, Hewlett Packard, vláda Spojených štátov amerických, Oracle, veľkí výrobcovia vo východnej Ázii až po obyčajných užívateľov. Všetci zdieľajú to, čo sa vymyslelo, čo sa vytvorilo. Tým pádom sa výskum istým spôsobom socializuje a nevytvára sa v izolovaných ostrovoch výskumníkov. Myslím si, že to je obrovská inovácia celosvetovej magnitúdy, ktorá zmenila nielen ceny trhu informačných technológií, ale zmenila aj štruktúru trhu ako takého. Spravuje, Mm, od 93. pracujeme s GPL verziou 3, keď som ja začal pracovať s pánom Stolmenom, autorom licencií, a to sme tak robili až do začiatku 21. storočia. Za ostatných 16 rokov sme nielen my zmenili intelektuálnu a materiálnu rolu softveru vo svete, ale sa objavil aj ďalší materiálny a technologický vývoj. Preto v roku 2006 sme začali revidovať GPL verejnou diskusiou a pripomienkovaním a začali sme túto prácu v roku 2006, ale už dovtedy stovky veľkých firiem vo svete, vrátane 30 najväčších držiteľov patentov na informačné technológie využívali, predávali a e, prevádzkovali svoje biznisy na softvére GPL. Všetky, opakujem všetky, veľké investičné banky v Európe, Spojených štátoch amerických a v Japonsku, všetky tieto banky používali slobodný alebo voľný software e, s, s voľnou licenciou. Vidíme, že sa to deje na veľkej skále, ská, škále medzinárodné legislatívne aktivity, ktoré vykonávala vláda v zmysle autorizácií, boli skôr anarchistického typu. Bola to legislatíva, ktorú nezastrešovala žiadna vláda. Ja som vám odprezentoval sumár tohto procesu, poukazujúc na nástroje a princípy, ktoré používame, aby sme tento proces 16 mesiacov po celom svete rozbehli, aby potom bolo možné zdieľať software. Budujeme technológiu, ktorú si Európsky parlament ešte len musí pre seba vybudovať, aby bolo možné mať verejný prístup k materiám legislatívcov, ale dokonca môž, bude môcť verejnosť aj editovať e, tieto zákony. GPL sa dajú verejne Licencie sa dajú verne, verejne komentovať na, e, online na webe. V Paríži máme otvorené neustále pripomienkové konanie. To sa začalo na konci 21. storočia pri tvorbe legislatívy, ktorá sa dala aj editovať online. História, ktorú, ktorej prehľad máte v našom dokumente, hovorí, že asi 2000 pripomienok za 16 mesiacov príde z celého sveta. A náš systém opatrne zapracováva do znenia tohto dokumentu. Čiže nemáme žiadne dlhé prejavy, žiadne e, politické zábavky, ak mi dovolíte to takto vyjadriť. Nie, takéto pánske úctva nepestujeme. My na to ideme vedecky. Vytvorili sme e, systém, ktorý intenzitou farby na stránke vám umožňuje vidieť, o čom ľudia intenzívne diskutujú a kde ešte poznámky neboli dodané k nejakým častiam dokumentu. Čiže je to vlastne verejný dokument bez toho, že by niekto kontroloval to, čo sa deje. Vytvorili sme verejné výbory na diskusie o návrhoch zákonov, kde individuálni hackery z celého sveta postupovali podľa tých istých proces, procedurálnych práv ako korporácia Hewlett Packard a ďalšie. Odprezentovali sme demokratickú tvár, demokratickú fázu e, zákonov o duševnom vlastníctve. To znamená, že software na celom svete, ktorý umožňuje výrobu ďalšieho softveru, ktorý tak úspešne súperí s iným tzv. proprietárnym softverom. Všetko toto, uistujem vás, je iba banálne a primitívne. GPL je v podstate ranou fázou toho, ako bude socializácia technológií a vývoja technológií pokračovať a ako bude zahrňať čoraz sofistikovanejšie technológie. Je to pracovná e, demonstrácia, nevieme, ako to skončí, začali sme s niečím, navodili sme zmenu v softwarovom priemysle, vytvorili sme e, celé kopy inovácií a Zničili sme izolované ostrovčeky e, a odobrali ich tým, ktorí nevedeli, ako s nimi naložiť a dali ich do verejnej domény. My sa sústreďujeme na všetky prístroje, ktoré súvisia s mobilným počítačovým životom. To všetko, čo máte pocit, že nemôžete rozumieť tomu, nemôžete opraviť, nemôžete si prispôsobiť a ani nemôžete zabraniť, aby vás niekto špehoval, Týmto sa zaoberáme. Je to úsvit e, GPL, ktoré, ktor, GPL software, ktorý môže zabraniť takýmto aktivitám. Každý, kto má počítač, bude môcť e, dôverovať bezpečnosti svojho softveru, pretože mu bude rozumieť. Individuálni používateľia pochopia a modifikujú si e, aspekty softveru, aby sa ochránili pred politickým tlakom alebo neopravnenými zásahmi. Tieto aktivity sme začali tak, aby sme zmenili zákony, ktoré sa týkali softveru, ale máme tu aj politický aspekt. Cieľom bolo podporiť slobodu. Našou vierou bolo a zostáva, že jediná forma zdieľania vedomostí je taká, ktorá umožňuje všetkým sa učiť a zároveň tam musí byť priestor politickej slobody a ekonomickej inovácie. Nie je to náš vynález. Zdá sa, že to vynašiel Galileo. Zdá sa nám, že právo hovoriť pravdu a zdieľať sa o e, podeliť sa o vedecké pravdy bez toho, že by sa niekto musel niekoho na to pýtať alebo sa musel dať kontrolovať, že je jeden z najväčších výdobytkov európskej civilizácie. To, čo robíme, je v hlavnej línii aktivít ľudí, ktorí bojujú za slobodu a ktorí v 1789. rozbehli proces slobody v Európe. Myslím si, že nadvezujeme na ideál zdieľaného vlastníctva a spoločné zlepšovanie sa, čo je vydobytok pochádzajúci z Európy. Odmietame z celého srdca, že by tu malo byť nejaké nebezpečenstvo alebo niečo, na čo by si mal dávať človek pozor, všetky vlády by si mali byť teraz vedomé, že najväčšie IT firmy sveta, vrátane Microsoftu, nedokážu žiť ani opera- prevádzkovať bez e, slobodného softveru, slo- softveru s otvoreným zdrojom. Ani telekomunikácie, ani energetické firmy nemôžu existovať ani fungovať bez slobodného softveru. Som e, sklamaný, musím priznať, medzi všetkými tými vecami sa nájdú aj E, také, ktoré ma sklamávajú, lebo som optimista, že ešte v roku 2013 o tom iba hovoríme. Už by sme o tom hovoriť nemali. Už uplynulo veľa času, zmeny sa navodili, každý ich zaregistroval v priemysle aj inde. Povedzme, že žijeme na malom území v Indii, Napríklad existujú subkultúry, kde sa využíva software napríklad na vyučovanie v školách a v spoločnosti celkovo sa používa iným spôsobom, tak, aby mala spoločnosť z neho úžitok, aby sa skutočne dostala za, mohla spoločnosť zapojiť do samotných hĺbkových procesov počítačov, aby každý mal možnosť sa pripojiť na Európsku komisiu a pozrieť sa, ako beží e, nejaký proces legislatívny. Samozrejme, ako každý, čo vytvára licenciu, nevždy e, viem nadchnúť všetkých ľudí. EUPL možno bude niečo, čo nie každý si vezme za svoje, ale procesovanie alebo spracovávanie licenčnej štruktúry, napríklad tých dokumentov, to je zase ďalší detail náš, nášho príbehu. Aj keď niečo, nejakú časť spochybníme, tak hlavný príbeh by sa spochybniť nemal. Zdieľanie je hlavný príbeh a GPL demonstroval, že čo sa týka počítačového softveru, zdieľanie vytvára technologické inovácie a spoločenské výhody. A to, keď niekto niečo vlastní, to nevytvára nič ľudia si môžu požičiavať alebo zdieľať software a neviem, či to doteraz bolo robené najlepším možným spôsobom alebo metodou. Na, podľa mojich skúseností tento slobodný, slobodný voľný software GPL sedí niektorým klientom a iným nesedí. Sú tu isté, ist, majú už nakúpený iný software inej povahy, pretože náš software nie je žiadnym všeliekom. Právne dokumenty, ktoré človek číta celé dni, to je na jednej strane, ale princípa, princíp voľnej výmeny technológií a vhľadu do tvorby týchto legislatívnych dokumentov, to nie je nič triviálne. Je to naozaj o technológii, ktorá slúži ľuďom v 21. storočí. Záverom poviem iba jednu vec. Technológia, ktorá neslúži ľuďom v 21. storočí, slúži neľudským cieľom. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank. Ich glaube, es... Ďakujem pekne. Myslím, že naozaj bolo veľmi dôležité, aby tieto konštatovania jasne zazneli na pôde parlamentu, ako vlastne rozšírený ten model už je v súčasnosti. Pričom kvôli tomu, že tu nejde o jeden veľký monopolný komplex, menej sa to dostáva do pozornosti viacerých mnohých, ako by to bolo vlastne primerané tej tomu významu, ktorú si tá štruktúra zasluhuje. A ďalej vystúpi pán Šmic, vývojár, a poprosím ho o vystúpenie. Thank you, Mrs. President. So I will... Ďakujem, pani predsednička. Takže ja pár slovami uvediem EUPL verejná licencia Európskej únie. A na začiatku vám poviem, aké boli naše dôvody, história, práva príjimateľov a potom kľúčová otázka, čo robí EUPL iným alebo inou. A potom e, vyslovím pár myšlienok o jedinečnej interoperabilite mechanizmu EUPL. Takže poprvé, EUPL má za sebou e, dlhú histériu, históriu. Začali sme v roku 2001 a Európska komisia bola očarená e, tým, čo povedal profesor Mulent a bol to vlastne úspech, príťažlivosť voľne dostupného softveru. Čiže požiadavky boli takéto. Komisia chcela distribuovať tento softver um, teda za podmienok voľného prístupu a chcela zabezpečiť uh, ochranu a toto je zásadná motivácia. A nie je uh, to o tom, že aby sme vpadli do celého softverového sveta, ale aby softvery, ktoré používajú verejné úrady, mohla byť, e, aby tento softver mohol byť osvojený treťou stranou. E, bolo to preložené do všetkých oficiálnych jazykov. Chceli sme sa vyhnúť toho, aby aj keď máte dobrý preklad, tak e, nikdy neviete, aká je kvalita z toho prekladu, tam sú rozdiely. Potom e, chceli, skontrolovali sme konformnosť a súlad s Európskym zákonom autorských práv, ďalej komunikácia e, verejnosti. Ehm, e, servis je veľmi dôležitý pre aplikácie e-governmentu, mm, judikatúra a zodpovednosť, pretože nie všetky európske jurisdikcie príjmajú um, ehm, zrušenie úplnej zodpovednosti. Čiže toto e, sú e, toto je niektorý, niekoľko bodov, e, ktoré v roku v rokoch 2001-2006 nebolo možné úplne realizovať. No a potom tu bola tá hodnota prekladu do všetkých oficiálnych jazykov. A preto sa tie dejiny začali v roku 2005, keď sa začala verejná konzultácia. Um, univerzita v Namure vypracovala štúdiu o interoperabilite a v roku 2007 uh, licenciu schválila, schválilo um, kolegium komisárov. V 2008 bolo vypracovaných 22 jazykových verzií a potom e, v roku 2009 EUPL bola certifikovaná OSI. E, organizácia OSI v súčasnosti neschváluje veľa nových licencií, e, Schváľujú um, aktualizované verzie existujúcich licencií. Existuje asi 61 schválených licencií zo strany OSI. Potom v roku 2012 mm, e, bol distribuovaných viac ako 500 projektov a niekedy jeden projekt obsahoval až 100 e, zložiek, čiže sú to veľké projekty. A potom e, v decembri v 2013 budeme robiť konzultáciu, budeme viesť konzultáciu. Schválený je návrh novej verzie, ale bude mm, to to nejaký čas trvať kvôli prekladu a tak ďalej. Takže, takže kto to zostavil EUPL? Kto to e, napísali to kolektívna práca a mali sme tam pani profesorku Dussolier z Namuru, Um, teda z Univerzity Crete je tu Filip Lora a ďalší e, experti z právnej komunity z Európe a mm, prispeli aspoň k niektorým aspektom svojej e, jazykovej verzie. EUPL je licencia, ktorá vlastne je nástrojom a nič viac ako nástroj. Nie je to cieľ sám o sebe. Uh, nie je to o tom, aby to pritiahlo trh, úprimne povedané. Je to e, o tom, aby sa zaobstaral nástroj pre distribúciu a e, v budúcnosti tam budú možné e, zlúčenia s inými licenciami a možno budeme mať jednu svetovú verziu v jednom jazyku. To by bolo dobré. Podľa článku 2 nie sú um, tam rozdiely medzi uh, právami pre používateľom, GP, pra, používateľom GPL. Uh, každý používateľ môže použiť túto prácu, reprodukovať to, pozmeniť to, uh, komunikovať to publiku um, prostredníctvom softverov e, a rôznych aplikácií, distribuovaných kopií e, pod licencií. A čo odlišuje Apple je, že e, že to nie je úplne zadarmo. Môžete predať software, ale chceme pripomenúť niektorým organizáciám ako štandardným rozvojovým organizáciám, že ak eh, žiadajú o peniaze pri vyvíjaní štandardov, eh, nečakáme z otvoreného zdroja eh, to, že sa budú platiť nejaké poplatky zo strany používateľov. Toto nie je možné pri distribúcii softverov zadarmo, pretože nemôžete kontrolovať distribúciu týchto softverov. No a e, čím sa odlišuje EUPL od iných licencií? E, prvý rozdiel je viacjazyčný princíp, pretože e, text má pracovnú hodnotu 22 jazykov a čoskoro bude 24. Potom um, je to našrtnuté tak, aby to pracovalo v rámci európskeho práva, týka sa to terminológie, uh, zodpovednosti, referencie a odvolávok na zmluvy. A potom je tu záruka um, pre uh, autorské práva od každého um, majiteľa licencie alebo prispievateľa, aby mohli komunikovať ich uh, príspevky. No a no táto licencia sa jasne odvoláva na jurisdikcie členských štátov a najmä na Európsky súdny dvor, alebo teda eh, Európsky dvor Európskej únie. Ehm, táto licencia eh, je bez autorských práv, ale veľmi originálnym spôsobom, pretože eh, je tam istá varianta hm, v tej, týto, tejto absencii autorských zá, um, práv. No a potom um, jurisdikcia. Um, odvolávame sa tam na Európsky súdny dvor uh, v Luxemburgu v prípade sporov medzi európskymi inštitúciami, komisiou, parlamentom, komisia, uh, um, radou, uh, jednotlivými agentúrami. um, keď vznikne spor medzi inými stranami, bude to spadať do e, kompetencie príslušného súdu tam, kde um, ehm, sídli um, mm, vydavateľ licencie. A ak vydavateľ licencie nemá stále bydlisko v EÚ, tak to bude štandardne belgický právny systém. Interoperabilita, toto je dôležité, pretože toto je veľmi e, inovatívny aspekt, e, o ktorom sme diskutovali. EUPL Ehm, poskytuje licencie k vykonaným dielom. Nie každý môže zmeniť licenciu. Nikdy. Neexistuje udelovanie licencií v rámci projektu. Môžete použiť niektoré kódy v iných projektoch, ale nemôžete znova udeliť licenciu projektu. Uh, a toto opatrenie je nástroj, aby sa redukoval dopad e, pre rozšírenie alebo rozmnoženie licencií. Pretože možno vám to bude ľúto, ale e, viete, licencie sa množia a mm, nemôžeme to zmeniť. Existuje asi 60 licencií, um, a 15 z nich sa najviac používa, alebo kaž, ale každý týždeň sa vyskytne nejaká nová licencia, ktorá nebola zverejnená a e, viac menej splňa dané definície. Čiže e, množenie def- e, licencií je fakt. No a aby sme udržali slobodu vývojárov voľne prístupných softverov, je dôležité, aby, sme, eh, aby to bolo kompatibilné s existujúcimi licenciami. Čiže eh, keď sa pozeráme na to množstvo licencií, tak interoperabilita je jedným z riešením. Ale eh, potom sú tu podmienky, ktoré sú veľmi striktné. musíte skombinovať rôzne kompetentní z rôznych, rôzneho pôvodu. Po druhé, tá práca alebo to dielo musí byť derivatívne, čiže nemôže tu, nemôžu tu byť jednoduché agregáty, kde distribuujete tie primárne licencie. Po tretie, jeden z kompetentných patentov musíte získať z, z našej kompatibilnej licenzie a e, po štvrté musíte, môžete potom e, distribuovať celé dielo e, v rámci kompatibilnej licencie. A ktoré sú tieto licencie? Tam je, je verzia 2.1, GPL, verzia 2 a 3 a GPL, OS L, to je licencia pre otvorený zdroj. Cecil, toto je e, francúzska licencia pre otvorné zdroje. A je to aj reverzná kompatibilita smerom k OPL, EPL, CPL, LGPL a MPL. Všetky tieto licencie sú bez autorských práv. E, mne sa nepáči termín slab, bez autorských práv slabého spôsobu. No a potom sa pozrieme na obyčajnú bežnú situáciu. Bežnú tá situácia je tá, že projekt bude distribuovaný v rámci tej istej licencie UPL, ale čo je to projekt? To nie je len kód. najdôležitejšie na projekte je Eh, aktívna komunita, ktorá podporuje projekt, čiže tí ľudia. No a potom eh, tam máte kód a potom tam máte meno um, projektu, potom meno toho, ktorý udeluje licenciu, eh, ďalej tam máte logo, web stránku a to nemôže byť Nemôže to byť forking, a e, potom tam máte istý forking a v tomto normálnom prípade to musí byť licencované v ráme UPL 2. E, v tomto prípade e, je tu kompatibilná licenzia, poriadok a GPL. No a potom môžete mať Delta projekt, a to je ako keby cerský produkt prvého projektu a toto môže byť licencované v rámci kompatibilnej licencie. No a dokonca to môže vyzerať aj tak, že e, Delta projekt je otcom alebo matkou nejakého megaprojektu a pardon, omega projektu a tento projekt omega mm, v rámci LPL nie je nemožné, že Omega potom bude licencovaný v, v iným spôsobom, napríklad proprietárnym spôsobom, keď sa pozriete na binárnosť. Ale toto je spôsob, akým som demonstroval interoperabilitu. Je to invazívne Zatiaľ sme nemali prípad zneužitia tohto systému. Ak niekto je skeptický, tak mu poviem, povedzte mi o tom prípade, lebo bolo by to fajn, keby sme išli na Európsky súdny dvor a mali by sme tam nejaký e, zlý prípad, ktorý by viedol k vytvoreniu dobrých zákonov. Ale zatiaľ e, sme nemali nejaký zlý prípad. No a na záver Niečo o etike. A viem, že niektorých ľudí etika zaujíma. Um, tam je pár vecí, napríklad e, požiadavky na e, zúžené použitie, napríklad použitie na nevojenské účely, e, na spravodlivý obchod, ale to nie, nie je v súlade s definíciou otvoreného zdroja a um, existujú niektoré etické aspekty a sama komisia ako ten, kto riadi licencie, povedala, že komisia zverejní novú verziu, ale my sme myslí na to, že by sme zredukovali pokrytie práv. Keby e, komisia zredukovala použitie práv podľa článku 2, tak by to Mm, znižilo mm, opätovné udelovanie licencií. A, a ak komisia aktualizuje zoznam kompatibilných licencií, tak tieto e, licencie by nemali zahraňať e, no, apropriáciu. Čiže toto sú nástroje, ktoré nemajú až takú etickú motiváciu, keď komisia znižuje svoju právomoc. Čo to som chcel dnes povedať. Herzlichen Dank. Ich glaube, das war... Ďakujem pekne. Myslím, že to bolo veľa takých podkladových informácií, ktoré sme dostali. Bohužiaľ, je veľa mylných eh, vnímaní Eh, ohľadom toho právneho charakteru celej záležitosti. A tu máme človeka takové z praxe, eh, pána Karla Pianu, advokáta, ktorý nám dá troška úvod do jednotlivých rozdielných eh, systémov licencií, ktoré existujú v, tomto, v tejto oblasti. Nech sa páči. Sorry. Uh, thank you. Ďakujem. Ja som... Ťažko sa hovorí o pánu profesorovi Moglerovi, pretože najdôležitejšie veci sa už povedali. Budem teda hovoriť o rozličných systémoch licencií, ale to by trvalo 20 až 25 hodín, to nemáme. A preto musím napratať toto všetko do 50 minút, alebo ešte menej, pretože mm, už máme skôr Sústredím sa na jeden aspekt. Slobodný software je to, čo umožňuje zdieľanie, lepšiu súčinnosť, lepší rozvoj, lepšiu spoluprácu. Softvery sú komplikované a spletité záležitosti. Žiadna jedna firma, žiadna jedna entita nedokáže vyrobiť software e, na zelenej lúke od samého začiatku. Čiže zasahovanie do vývoja je žiaduce. Väčšinu času máme viac vrstvové prostredie, kde je akýsi hlavný prúd a každý, čo sa chce pripojiť a prispieť, buď v nižšej vrstve alebo vyššej vrstve, tak robí cez tento hlavný prúd. E, pri rokovaniach a pripomienkovaniach sa snažia ľudia rokovať o tom, kto bude mať zodpovednosť za čo, kto bude mať aké úlohy a to trvá veľa času dohodnúť sa o týchto logistických veciach a to je moja práca, viesť projekt takýmto smerom, aby, sa, aby, sa ne, aby nedochádzalo ku sklzom, pretože potom môžu prísť aj žaloby. Takže sa stáva, že až o 6 mesiacov sa oneskorí vývoj softveru a preto je dobre, keď je tam nejaký centrálny negociátor, ten, čo rokuje. Môžeme mať aj platformový typ vývoja. V tomto prípade hovorili sme o Microsofte, to bola úspešná firma, najmä pri poskytovaní platformiem kedy si ľudia mohli vytvoriť software, ktorý veľmi dobre fungoval na tej ktorej platforme, ale za, e, na úkor toho, že potom táto platforma e, ich držala v šachu, pretože boli vystavení tomu, čo robí výrobca platformy. Microsoft môže diktovať výrobcom počítačom, ako vyrábať počítače tak, aby sedeli dobre s Microsoftiackým softverom ale potom ide o implementáciu, certifikáciu a nové technológie e, nemajú taký podiel na trhu, ako majú veľký obry softverový, ako je Microsoft. Interoperabilita sa dá zaviesť štandardmi. Štandardy ako také sú dobrou vecou, ale vyrábajú sa v mnohých prostrediach, napríklad v multimédiách sa konštruujú štandardy tak, aby sa využila všetka prístupná technológia. Môžeme to povedať aj naopak. Sú konštruované tak, aby sa dosiahla implementácia obidením patentu, teda sa patent neporuší. Keď sa zbavíme patentov, software sa rozvíja a prekvita. V Európe sa to stalo, ale to je celá ďalšia veľká téma rozviazalo nám to ruky, keď prestali sa uplatňovať e, patenty a prišlo k interoperabilite. To nie je celý príbeh, ale pre teraz to musí stačiť. Ako povedal pán profesor Mobler, slobodný software umožňuje ľuďom opäť získať svoje práva. Ve- vezmu si práva, ktoré predtým boli exkluzívne, ktoré sa vzťahovali na vlastníka, čiže boli proprietorné. Teraz patria vývojarom, ľuďom. Keby sme jednoducho zrušili copyright, všetko by bolo ideálne, všetko by patrilo všetkým? Nie. Odpovedie aj nie, aj áno, pretože to by bolo ako keby sme zbavili práv výrobcov softvéru, ako keby sme povedali, robte si, čo chcete. A tu je problém. Je tu istá reproprietizácia, to znamená, že zadarmo a s istými slobodami sa poskytuje niečo, čo si potom vezme niekto iný, zmení to na niečo iné, potom by to nemal znova predávať. Lenže stalo sa takéto niečo s Unixom. Na začiatku Unix bol uvoľnený do voľného priestoru, e, aby sa vyhol antitrustovým obvineniam, ale veľmi rýchlo sa vložili do veci rôzne nekompatibilné verzie Unixu, ktoré vznikali živelne a tieto príliš liberálne podmienky otvorili dvere naširoko a vlastnícke práva Ehm, to, že sa zbavili vlastníckých práv, nepomohlo. Prvý raz, keď sme boli konfrontovaní s týchto problémom, bolo práve v prípade Unix. Preto sa prišlo s inteligentnejšími riešeniami z právneho aj technologického hľadiska. Toto riešenie sa nazýva copyleft. Copyleft sa používa aj pejoratívne najmä vlastníci alebo tí, čo chcú mať vlastnícke práva, opisujú copyleft ako vírus alebo ako niečo virálne. Ale copyleft je metóda, ktorá umožňuje slobodu pri softveri. To, čo bolo aj do vtedy slobodné a voľné pre všetkých používateľov k dispozícii, zostáva ďalej slobodné. Na to treba dva rozličné nástroje. O jednom sme už hovorili, tento vyzerá tak, že ak dostanete software, zmeníte ho a potom chcete distribuovať zmenenú verziu softveru, potom musíte výsledný produkt šíriť v rámci tej istej licencie a to je copyleft. Technologicky je to umožnené za podmienky, že keď sa distribuje binárna, obskúrna verzia softvéru, to rozumejú iba počítačoví odborníci, nie bežné ľudské bytosti, vtedy musíte distribuovať aj korešpondujúci zdrojový kód, aby ľudia mali nielen práva na používanie softveru, ale aby mohli aj z technologického hľadiska vojsť do zdrojového kódu a modifikovať si ho sami, tak povediať, na kolene a opravovať si ho a podobne. V GPL je metóda e, copyleft priamo zabudovaná. Je, GPL je charakterizovaný takou, takýmto prístupom slobodnosti, voľnej prístupnosti. To však neznamená, že to je tak iba z ideologických dôvodov. Faktom zostáva, že GPL sa používa tými, alebo používa juho tí, ktorí vytvárajú slobodný software a pokúšajú sa ho predať ako software s vlastníckými právami. To sa nazýva duálna licencia. Máme firmy, ktoré vyprodukujú voľným, slobodným spôsobom software a potom sa rozhodnú, že predsa len sa na neho vzťahujú nejaké vlastnícke práva, ale je to aj naopak. Software, na ktorý sa vzťahujú vlastnícke práva, sa potom uvoľní do distribúcie ako slobodný. Nie je dosť ľudí, ktorí by boli ochotní platiť za to, aby sa vzdali copyleftu, len preto, aby bolo možné vytvárať copyrightové alternatívy. Takže toto je ešte ten najmenej ideologicky problematický aspekt. Duálne licencovanie nie je iba o využívaní vlastníckých práv k softvéru, alebo nie je o tom, že by sa software, na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva, mal dávať zadarmo. Je to um, skôr o tom, že nie je možné predpovedať vopred, ako sa konkrétny softverový projekt bude vyvíjať z hľadiska udeľovania licencií. Sú mnohé charakteristiky, ktoré treba ešte rozanalizovať, aby bolo možné jasne odlišiť, o čom je ktorý projekt alebo ako ktorý projekt sa bude vyvíjať. A ide o to, či vlastnícke práva sa budú aplikovať, alebo či to bude absolútne slobodné, otvorené, je ešte medzi tými dvoma týmito dvoma extrémami mnoho, mnoho verzií. Je istý jadrový kód, ktorý je pod vlastníckými právami a ostatné je otvorené. Čiže jadrová technológia nie je slobodne prístupná, iba taká vonkajšia vrstva, taký obal tohto jadra je, je voľne prístupné. 100% firiem však umožňuje slobodný prístup e, čiastkový, ale to im ešte stále vynáša miliardy ročne. Neviem, či je vzťah medzi tým, aký typ softveru si vyberie konkrétny projekt a rozvíja ho a koľko aktérov, ktorí vytvárajú bázu tohto projektu existuje. Máme isté úzke projekty, ktoré sú pod prísnym dozorom na jednej strane a potom široké otvorené projekty, ktoré majú veľmi veľký počet aktérov, ktorí sa ním zúčastňujú. Linux sa začal ako jednoduchý projekt, mal byť iba jadrom Unixu, ale potom prilákal mnohých, mnohých individuálnych používateľov, jednotlivcov a ľudí, ktorí, ktorých zaplatili firmy, dokonca priamo Dokonca Microsoft začal prispievať k Linuxu a k jeho rozvoju. A ten sa napokon stal jeden z naj, jedným z najúspešnejších e, slobodných softverových projektov vo svete. Záverom mojej prednášky by som uviedol, že Pristúpiť k tomuto problému z hľadiska predajcu znamená, že niekto vyrobí projekt a dá ho iným používateľom alebo zákazníkom alebo akokoľvek ich nazveme. Toto je iba časť príbehu. Druhá časť príbehu je, že tí, ktorí e, užívajú software, ktorý sami vyrábajú, sami vytvárajú. A takýto aktér tohto typu je verejný sektor. Verejný sektor v Taliansku alebo celkovo v Európe sám aj vyrába software, aj ho zdieľa. Ja som poradcom jednej digitálnej agentúry v Taliansku a cítim tlak na to, aby sme pri verejnej administratíve používali nakúpený software, ktorý však je kúpený z vlastných zdrojov. Ale čo tu chýba, je, že software, ktorý verejná administratíva obstará a ktorý sa potom uvoľní ako slobodný software, voľný software zadarmo, do ktorého sa dá zasahovať. Ale ja keď toto vysvetľujem, tak hovorím do hluchých uší. V Taliansku máme pravidlo, že verejná administratíva musí poskytnúť zadarmo ďalším vo verejnej administratíve každý software, ktorý si kúpila, ktorý si obstarala. Bolo by jednoduchšie, keby sa zašlo ešte o krok ďalej a rovno vyhlásiť, že toto je software s otvoreným zdrojom, ale nedá sa to. Každý hovorí, že sa to má obmedziť iba na doménu verejnej administratívy a nešíriť to ďalej. To je ale nezmysel, pretože tým sa zužuje trh pre vašich možných poskytovateľov. Ak znižujete konkurenciu a uvoľnite software na voľné použitie, Samozrejme, že ľudia sa budú snažiť na tom zarábať, ale aj tak, aj tak nebudú predávať takýto software predsa. Ak máme tretie strany, ktoré, ktoré z toho si idú urobiť biznis, voči iným verejným častiam verejnej správy alebo útvaroch verejnej správy, môžete argumentovať tak, že môžu sa zapojiť do vývoja softveru, ale keď umelo zužujete množstvo poskytovateľov, na iba na verejnú správu obmedzujete týchto poskytovateľov a zasahovateľov do softveru, tak si sami zužujete manevrovací priestor. A na samý záver sa chcem vyjadriť ku cloudu. Cloud nie je len o technológii. Cloud oddeluje spôsob užívania softveru a spôsob dodávania softveru. Keďže to rozdeľuje tieto dve činnosti, rozdeľuje aj to, kto prevádzkuje ktorý software. Dostanete kontrolu nad softverom, dávate ju tretej strane a vzdávate sa kontroly nad údajmi, ktoré sú v cloude. Ak dáte software tretej strane, je tu riziko, že sa vrátime k situácii, kedy existovali vlastnícke práva k nejakému softveru. Alebo ešte horšie, kedysi, keď bol jeden vlastník softveru, ten mohol povedať, nech sa páči, e, platte mi za používanie a keď vyprší platnosť licencie, potom to bude zadarmo. A takisto reverzné inžinierské upravovanie skôr prispievalo k interoperabilným riešeniam ale v klaune v klaude opätovne musíme získavať kontrolu nad servisnými dohodami, nad používaním. A vytvárajú sa štandardné technológie, ktoré umožňujú používateľom dosiahnuť interoperabilitu. A čokoľvek, čo sa pobabre, tak potom si zákazník môže zobrať svoje dáta z cloudu, servisné záležitosti, dohody z cloudu, ale musíme najprv aplikovať to, aké boli vzťahy medzi užívateľom a poskytovateľom, aplikovať to na cloud. Ja som už prekročil pridelený čas, takže teraz musím skončiť. Ďakujem a teším sa na vaše otázky. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Tento pohľad do konkrétnej praxe je vždy dôležitý naozaj pre všetkých, ktorí sa zaoberajú touto témou alebo musia sa ňou zaoberať. Teraz máme možnosť položiť otázky, respektíve prezentovať nejaké pripomienky. Ehm, viem si predstaviť, že aj zo strany parlamentu by mohla prísť k tomu nejaká pozícia, nejaké stanovisko, nech sa páči. Ďakujem. E, pani predsedajúca, e, musím vystúpiť potom na konci tohto semináru. Takže naozaj poviem toho veľa. Ale ak chcete, tak už v tejto chvíli môžem e, niektoré veci vopred avizovať. Tejto veci, ktorá je pre nás podstatná, pre generálne riaditeľstvo ITEC, pretože problém tej zmluvy, kontraktu je tým hlavným prvkom. Máme isté ťažkosti, e, pokiaľ ide o ešte prehlbenie tej našej voľby. Voľba, ktorá bola e, v prospech open source, ale ako viete, ale to vysvetlím neskôr. E, dve, tri veci, ktoré som si poznamenal ako pripomienky v súvislosti s týmito troma skvelými vystúpeniami Začnem pri poslednom rečníkovi, pánovi advokátovi Pianovi, ktorý sa vyslovil o veci, ktoré z nášho pohľadu úplne podstatná. Nie je pravdou, alebo nie je jednoduché povedať, že všetko je zadarmo pre všetkých. Toto E, nejakým spôsobom bola evakovaná na začiatku prezentácie, keď sa hovorilo o tom, že sú dostupné tieto otvorené zdroje. Vy ste potom povedali, že nie je to celkom tak, nie je to pre všetkých zadarmo a teda ani pre nás. E, problém je, e, že kedy si zvolíme otvorený zdroj open source a to je v našom prípade vo väčšine, vo väčšine situácií. Potom je tu otázka toho, aký kontrakt, akú zmluvu musíme podpísať. Ale nadovšetko, a o to tu ide, všetko nie sme úplne slobodní v tej voľbe, kto bude robiť podporu alebo inštaláciu otvoreného zdroja. Čiže nie je to úplne otvorené, nie je vždy otvorené. Pomerne často máme tento, a nie je tak problém, ale stretávame sa s tým aspektom, že si musíme e, zvoliť podporu ktorá má pomáhať e, pri zavedení toho nástroja, ktorý sme si zvolili. E, ďalšie, pán Moglen, profesor Moglen, keď hovoril o tom, že sa budeme deliť o znalosti a o technológie, to je aj z nášho pohľadu veľmi dôležité. Ak mi dovolíte, tak potom neskôr e, približím naše skúsenosti z FAP pre AM. Tam sme zažili presne zdieľanie znalostí e, v rámci technológií a pán Šmic vie presne, ako to bolo, pretože on bol prítomný na schôdzach, e, kde sme zadefinovávali, ako e, realizovať to delenie znalostí medzi partnerov parlamentu. K tomuto sa teda vrátim neskôr. A takisto, čo ste vypovedali, pani predsedníčka, pokiaľ ide o ten monopol, e, ktorý vzniká v istých situáciách. Mm, opäť sa ešte k tomu vrátim v mojej prezentácii, ale už teraz by som rád predznamenal, že niekedy tu vzniká pocit, že existuje istý monopol, pretože človek vníma niečo, vidí nejaký nástroj, ktorý je bezprostredne využívaný užívateľmi, používaný užívateľmi. Ale ako ja o pol hodiny ukážem názorne, v skutočnosti v parlamente to ani zďaleka nie je monopolná situácia. Súkromný software nie je e, väčšinou zastúpený v parlamente, ale samozrejme hneď vzniká takýto dojem, pretože vidíte, že si ide Microsoft ale to nie je pravda. Nie je pravda, že situácia je e, monopolná. Ale samozrejme, to sú niektoré predbežné reakcie, ale ja e, budem potom e, neskôr to podporovať argumentami ďalšími a o pol hodinu to spravím. Nie, ja som skôr mal na mysli možný konflikt s pravidlami obstarávania, pokiaľ ide o riešenia voľne šíriteľného softveru a Ja by som smerovala takúto otázku aj na tých ostatných e, rečníkov, aj na IT správu parlamentu, či sa nestretli s takýmito problémami, pretože ja som počula, že podobné problémy e, sa objavili na úrovni niektorých e, štátov, ktoré chceli rozhodnúť niečo. Je tam nejaký potenciálny konflikt, keď ide o pravidlá verejného obstarávania, ktorým čelíme v rámci všetkých verejných správ, Chcela by som poprosiť eh, teda rečníkov, ktorí vystúpili aj vás nakoniec, eh, pán Vila, eh, Rišab Goš a ja budem čoskoro prezentovať moju prezentáciu a budem hovoriť o obstarávaní softvéru open source. Vychádza to z príručky, ktorá bola vypracovaná pre Európsku komisiu. Bolo to vypracované v rámci identického projektu Európskej komisie, ktorý viedol k vytvoreniu EUPL licencie. Je to veľmi e, obsiahla príručka, je tam e, značná spätná väzba od e, DG Mark aj DG Competition. V rámci mojej prezentácie to ešte popíšem bližšie, ale tam sú používané tie bežné štandardné postupy obstarávania eh, na získanie eh, takéhoto softvéru otvoreného zdroja, otvorený, open source, eh, je to mm, v súlade s tou smernicou o obstarávaní. A aj teda na rozdiel od toho získavania proprietárneho softvéru. Pardon, vraví pani predsednička, budem to musieť teraz konkretizovať. V druhom paneli sa budeme o tom baviť podrobnejšie. Mne skôr išlo o tie právne aspekty, išlo mi o tie jemné odtienky, pokiaľ ide o e, zmeny, ktoré sa týkajú napríklad vyhlasovania súťaží alebo teda toho obstarávania. A ja som e, súčasťou zoznamu rečníkov, troška neskôr, ja budem vystupovať za mníchov, za mesto mníchov. My už istú dobu e, robíme obstarávanie softveru open source. Dá sa realizovať aj takéto obstarávanie, e, dá sa to robiť aj otvorenie, otvorenou súťažou, E, nemusíte tlačiť vyslovne na riešenie open source, to je ponechané na voľnú voľbu. My sme spravili veľmi úspešný workshop, e, ktorý sa sústredil osobitne na otázku obstarávania dva týždne dozadu e, v Mníchove. Je mi ľúto, že sa to obmedzilo na nemeckú situáciu, ale naozaj sú, je to prax, ktorá je pomerne rozšírená, pretože verejná správa, verejný sektor by mal byť pripravený na to, že bude obstarávať aj takýto typ softveru open source. Áno, ja sa dotknem e, toho, čo povedal pán Vileja. Nie som si dal celkom istý, čo mal na mysli, keď povedal, že keď obstarávate e, nejaký typ e, voľne šíriteľného softveru, tak ste viazaní využívať služby poskytovateľa. To je práve opačne keď obstarávate neproprietárny software, nejak nevlastnený e, nejakou stranou, tak jediná strana, ktorej je umožnené e, nejakým spôsobom vstúpať do softveru alebo sa ho dotýkať, tak povediac, robiť viacero vecí, je buď výrobca alebo autorizovaný opakovaný predajca. E, vy sa pri takomto obstarávaní vyhnete tomu, že budete viazaní na nejaké podporné služby. Vy si inštalujete software od jedného dodávateľa, potom vyprší e, zmluva, prejdete úplne voľne k druhému dodávateľovi alebo predajcovi. Vlastne v Taliansku dokonca existuje aj pravidlo, vždy, keď existuje nejaké realizovateľné riešenie, e, to je taká novinka, ešte to neprerazilo úplne, ale vždy, keď hľadáte nejaké riešenie, tak e, ide to cestou opakovaného použitia softveru pre verejnú správu, alebo ide o voľne šíriteľný softver. A to je, ak je to realizovateľné z pohľadu tých e, orgánov, ktoré realizujú verejné obstarávanie, tak musíte si to zvoliť. Iba v prípade, že tam nie je žiadna reálna cesta, tak potom e, musíte ísť cestou obstarávania riešenia cloudu alebo vlastneného softveru, ktorý máme nejakého majiteľa, teda proprietárneho. Čiže toto je pravidlo, e, ktoré bolo dobre aj z úrovne ústavného súdu italianského, čiže môže to fungovať. Som prekvapený, keď e, sa e, vyhlasujú súťaže alebo obstarávanie, keď sa deje takým spôsobom, že je oslovený len jeden predajca a to je v rozpore s európskym právom. To je skôr prekvapujúce, keď takto ide to obstarávanie. Opačným spôsobom to prekvapujúce nie je. Pán Stojanov alebo pán Engström, máte nejaké pripomienky, otázky? Božu predsedateľ, uvi... Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, som tu jediným zástupcom výboru počas e, spomínaného vypočutia. To, čo tu odznilo, je mimoriadne zaujímavé. Ja sa chcem vyjadriť za mladších e, členov. Ospravedlním sa, ale som v parlamente len odnedávna. A ako jeden z mladších e, poslancov by som do by som spomenul, že mi nebol software s otvoreným zdrojom, open source software, známy, ani nebol pre mňa veľmi užitočný. Um, to, o čom sa tu hovorí, sa možno chápe na odbornej úrovni. Možno, že je veľa ľudí, ktorí sú motivovaní obhajovať svoju kauzu, pretože nevidia iba otázky práv duševného vlastníctva, ale aj širšiu koncepciu toho, že Technológie sa jednoducho vyvíjajú. Ja tu len sedím a počúvam, to je jediné, čo v tejto fáze sa dá urobiť na takomto seminári, ale chcem povedať, že sa teším na druhú časť tohto panelu. Potom vtedy možno sa vyjadrím ešte raz. Ďakujem. V poriadku, Krištian? Ja som len vo všeobecnosti chcel povedať. Máte pravdu. Pri verejnom obstarávaní konkrétne je tu argument pre otvorený, slobodný software. Tam by to mohlo práve že veľmi dobre fungovať, ale máme tu niekoľko dôvodov, prečo to nebude fungovať. Národná bezpečnosť je jedna vec, potrebujeme, aby sme si boli istí pri kúpe softverov, že tam nie sú žiadne zadné dvierka, ktorými niečo nekalé môže vklznúť. Každodenná bezpečnosť softveru je ďalšia vec. Vírusy a podobne. A takisto konzistentnosť, tá je mimoriadne dôležitá pre mm, verejné vládne ústanovy z mnoho dokumentov, ktoré sa tam vytvárajú, by sa mohlo napríklad ukradnúť, ak to, by to nebolo dobre zabezpečené. To tam bude uložené celé stovky rokov. Čiže bez toho, že by niekto mal vlastnícke práva k týmto softverom a zodpovedal za softver, um, napríklad aj vlády európskych štátov, jednotlivých európskych štátov, oni, oni nesúperia jednotlivé štáty medzi sebou, takže v, na jedného, v, v, v rámci jedného štátu to dáva zmysel vyvíjať takýto software pre konkrétnu verejnú alebo správnu službu toho prvého štátu. Mám tu aj otázky, okrem tejto všeobecnej poznámky. A čo cloud? To už je trošku širšia perspektíva. Sú tu iste nevýhody ukladania dát na cloude, ale po Vedali by ste nám niečo, ako sa kombinuje software s otvoreným zdrojovým kódom a cloudom? Myslím si, že to sa veľmi dobre hodí ako uzavretie tejto časti panela, panelu, aby ste možno nejaké, načetli nejaké krátke podnet myšlienky. Ho vidíte, že sme sa dotkli pred chvíľou cloud, cloud computingu a toho potenciálu, ktorý sa v tom skrýva. Možno by bolo vhodné eh, spomenúť nejaké krátke pripomienky ohľadom voľne širiteľného softveru a cloud computingu a načrtnúť nejaké potenciálne oblasti právnych konfliktov, troška to rozviesť skôr ako prejdeme do druhého panelu. Môžem jednoducho poradí, tak ako vystúpili rečníci? Surely, thank you, uh, Madam President. The, um, the, the, the technological... Poviem pani predsednička, technologická ak- architektúra, ktorá dominovala svetu posledných 50 rokov, bola charakterizovaná ehm, computingom zameraným na e, servery a servery e, komunikovali so strojmi, ktoré boli na okraje siete a boli to vlastne nástroje, ktoré ukazovali výstup procesov No a čo sa týka eh, procesu eh, dát, je, že sa tento model posúva eh, k, ku cloudu, čiže na okraji siete sa nachádzajú malé mobilné prístroje, ktoré sú pripojené na sieť, ktorú si môžem, po, ktorú si môžem ktorý si môžem použiť. A možno ten počítač je na jednom kontinente, dáta sa spracovajú na inom kontinente a ten mobilný prístroj je na treťom dokumente, uh, kontinente. Čiže toto uh, ušetrí energiu a ekologické dopady uh, e, computingu, zvyšuje to flexibilitu a je to vhodnejšie pre malé aj veľké podniky, takisto pre jednotlivcov, aby si zabezpečili e, svoje služby, ktoré potrebujú. Problémov je však veľa a sú veľké. Poprvé, ja som to už v úvodnej reči spomenul, je tu autorské práva, ktoré zakazuje distribúcie, kopie, softvérov a um, my sme urobili e, zmenu kódu GPL, ktorý bol dizajnovaný na ochranu práv používateľov, keď sa software používa na to, aby im poskytol služby a nie distribúciu e, softveru v binárnej forme. E, GPL zabezpečuje slobodu v službách v cloude, ale je to veľmi malá časť Um, celého prostredia udelovania licencií. Problém s ukladaním osobných údajov v cloude, čiže v počítačoch iných ľudí, to je jasné všetkým vďaka odváhe pána Snowdena. A problém je ten, že eh, každého e-mail ide cez Google, e, spoločenský život prebieha cez Facebook, e, niekto používa Twitter, čiže je to veľmi ľahké pre každú, e, pre hociakú vládu získať prístup k týmto informáciám. Teraz je možné nájsť hocikoho v Holandsku za 6 sekúnd a možno, že vo Francúzsku to trvá 6,009 sekúnd. A e, keď e, sa e, rozhodne vlá, nejaká vláda zmapovať istých ľudí, tak sa mu to, jej to podarí za jeden deň. A mobilné telefóny môžu určiť vaše, vašu polohu v každej chvíli. Ehm, ľudské správanie sa dá predvídať, e, keď to vidíte na hnete, ako v konkrétnej situácii. Tento problém, problém udržiavania e, súkromia, keď sa ukladajú osobné údaje, e, ku ktorým má prístup vláda, Ehm, to nie je problém, ktorý môže eh, vyriešiť ehm, otvorený zdroj. My vyrábame softvery, eh, ktoré eh, ten cloud bude vytvorený otvorenými zdrojami, zdrojmi. Rýchle sa posúvame ku cloudovým technológiám, ktoré sa zakladajú na, na softveroch, ktoré sú zadarmo. Inými slovami povedané, táto infraštruktúra e, bude pozostávať so, s voľne prístupným softverom. A bude to viditeľné, bude to, bude to možné študovať a vďaka tomu uh, môžeme zabraniť neželateľným spoločenským dopadom a nepríjemným výstupom. Z zmena od computingu e, k klasickému computingu, k mobilnému computingu je súčasný vývoj. Každý sa snaží prepísať svoje vlastné obchodné e, procesy prostredníctvom e, computing cloudu, pretože spotrebitelia o to žiadajú. Máme každý dôvod veriť tomu, že E, európske podniky zmiznú. A druhá najväčšia ekonomika, ktorú, e, ktorú dominuje politická strana, ktorá e, nerešpektuje slobodu, bude zaobstarávať cloud computing služby. Čiže možno to bude uložené v Amerike alebo v Číne a ak sa Európa nerozhodne, akú, aký politický postoj k tomu zaujať. E, možno by e, sme mali požiadať účastníkov, aby zabezpečili súkromný princíp a potom to bude podriadené vnútroštátnym opatreniam a to je najdôležitejšie. Ďakujem, toto, bola, toto bol veľmi dôležitý tá téma. Môžete byť stručný, lebo musíme prejsť na druhý panel. Veľmi stručne. A po francúzske, kto dovolíte. Súhlasím s pánom profesorom Moglenom, že voľne prístupné softvery zabezpečujú lepšiu záruku, aspoň pre jednu časť problémov. Pretože ak máte postup, prístup ku kódu, ktorý pokrýva GPL alebo GPS, v tomto prípade tak to zaručuje väčšiu transparentnosť. Tam nebudú žiadne zadné dvierka v prípade tohto softveru. No, ale my dosahujeme istý limit v tom, čo môžu robiť licencie, aby vás ochraňovali. Pretože licencia nebude riadiť správanie cloud provideru ak cloud provider sa rozhodne, že oznámi všetky údaje tajným službám, tak e, tá licencia vás žiaľ neochráni. Tak si myslím, že dnešná výzva je samozrejme tá, že aby sme používali voľne prístupný software, ale pre európsku verejnú službu je to, aby sme Eh, zrealizovali také špecifikácie, ktoré budú zárukou, lebo v súčasnosti sa tieto špecifikácie um, nevyskytujú v licenciách. Je to pred nami veľká právna práca v rámci European Cloud Partnership. Very brief, I... Budem hovoriť veľmi stručne. Na konci som trošku sa dotkla aj cloudu. Myslím si, že bolo dôležité spomenúť cloud, lebo je to zmena paradigmy to, čomu sme svedkami, bezprecedentná zmena paradigmy, ktorú nemáme preštudovanú, takže trošku opozretnosti nikdy nezaškodí. Pán profesor Moglen a ďalší predrečníci povedali, v podstate pokrýva to, čo som chcel povedať aj ja, takže ja už k tomu nič viac nedodám. Ďakujem pekne. Chcela by som len pár vetami zhrnúť to, čo podľa mňa je veľmi, veľmi dôležité posolstvo, ktoré sa z toho vyčertalo. A to je podstatné aj z pohľadu našej práce na výbore pre právne záležitosti. Na jednej strane je tu potenciál, ktorý existuje na základe týchto modelov voľne širiteľného softvéru. A evidentne je využívaný už oveľa viac, ako je to známe širokej verejnosti nakoľko to ale nie je firma alebo podnik, ktorý by nejakým spôsobom robil aktívnu reklamu a ktorý by investoval do reklamy niekoľko miliónov, tak potom, bohužiaľ, e, je to vnímané len veľmi okrajovo a slabo a z toho dôvodu je to ešte stále hodnotené podľa kritérií, ktoré e, sú prežitkom z predchádzajúcich rokov. E, dnes sme počuli veľa o diferencovaných právnych systémoch, ktoré e, vo vzťahu k tematickému okruhu autorských práv existujú a ktoré samozrejme poskytujú aj tú ochranu, ktorú e, vývojár, ktorý pracuje na takýchto modeloch, chce mať, chce využívať. A to je to rozhodujúce, na čom záleží. Tu existuje možnosť etablovať novú kultúru, ktorá verí ohľad na to, čo v histórii kultúry, umenia, literatúry a takisto softveru dlho zažívame. Jedna vec spočíva na pleciach tej druhej a e, my ďalej e, vyvíjame na základe tých poznatkov predchádzajúcich, na základe toho, čo už bolo prinesené, vyvinuté. Toto by sme mali viac e, využívať aj vzhľadom na vznik nových problémov, ktoré vznikajú v súvislosti s cloud computingom a takisto vzhľadom na stále rastúce presietenie na globálnej úrovni je nevyhnutné, aby sme tieto modely silnejšie eh, brali do úvahy. A prečo? Pretože, to bude zaujímavé v ďalšom paneli, pretože tie aspekty, eh, niektoré tie aspekty, ktoré eh, sa vždy dostávajú do popredia, pokiaľ ide o používanie open softvéru, tak tým je práve e, tá väčšia stabilita proti útokom hackerov, ako aj proti iným zásahom do siete, pretože je oveľa ťažšie prelomiť decentralizovanú sieť ako sieť, ktorá je monopolne nastavená, monopolná. E, ďakujem vám všetkým srdečne, boli to veľmi zaujímavé vystúpenia. Aj e, tí kolegovia, ktorí sú v iných výboroch, aj tí dostanú tieto informácie a dúfam, že to bude plodný vstup do nadchádzajúcich diskusí. A teraz odovzdám slovo kolegyni Cecilii Wikstremovej, ktorá bude predsedať druhému panelu. Thank you, Eva, and uh, good afternoon. Ďakujem, Eva. Dobré popoludne všetkým prajem. Je pre mňa potešením uviesť druhý panel právne aspekty voľne prístupného softveru a softveru s otvoreným zdrojom vo verejnej administratíve. Je to téma, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý, keďže sme zákonodarcovia a takisto je dôležitá pre verejné entity v rámci EÚ. Vítam vás srdečne, ne, dúfam, že nie ste ešte príliš unavení, viem, že Vonku svieti slnko. Dúfajme, že bude ešte stále svietiť, keď ukončíme druhý panel. Takže by som teraz dala slovo Richardovi Gošovi, ktorý bude hovoriť o usmerneniach, ktoré boli vyvinuté na EU úrovni. Úninej úrovni máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, ctení poslankyne, ctené poslankyne, ctení poslanci. Dámy a páni, som veľmi rád, že vám môžem porozprávať niečo o usmerneniach k verejnému obstarávaniu voľne prístupného softvéru a softvéru s otvoreným zdrojom. Je k tomu dokument, ktorý je oveľa podrobnejší, kde sú právne e, detaily a e, právnické a administratívne detaily. Takisto observatórium a repozitórium sú projekty Európskej komisie v tejto súvislosti. Môžete si ich pozrieť na Európskom portáli pre verejný sektor. Čiže takto vznikla praktická báza pre verejnú administratívu a z nej sa dá nakupovať software, voľne prístupný software a software s otvoreným zdrojom. Takisto sa tu poskytuje podrobná odvolávka na právne úpravy verejného obstarávania v Európe, napríklad v členských štátoch EÚ, kde sa bude hovoriť, prečo a ako sa bude používať software s otvoreným zdrojom. Ja by som sa venoval niekoľkým aspektom, ktoré spôsobujú, že práve software s otvoreným zdrojom je ideálny pre e, verejnú administratívu. Software s otvoreným zdrojom predstavil pán profesor Moglen aj to, akým čoraz dôležitejším sa stáva pre svetové hospodárstvo. Mnohí hráči na trhoch používajú tento software s otvoreným zdrojom. Sú teda mnohé dôvody, prečo, prečo používať Eh, software zdrojom, aj keby nebol verejný sektor. Verejný sektor má iba ďalšie dodatočné potreby. Možno, že je tento software lepší, možno, že už sa v ňom točia miliardy eh, dolárov v hospodárstve, ale verejný sektor má zvláštne eh, potreby, ktoré treba, ktorým treba výjsť v ústrety, ale treba výjsť, v ústrety právnej úprave v oblasti európskej právnej úpravy a takisto poskytnúť rovnaké práva, rovnaký prístup jednotlivým aktérom, takisto poskytnúť najlepšiu hodnotu za príslušné sumy. Ktoré sú zásady, ktoré sa tu dodržujú? Dajú sa rozdeliť do kategórií transparentnosť a bezpečnosť, interoperabilita, nezávislosť a flexibilita. Keďže sa e, dnes v diskusii, aj keď náš panel, ešte predtým, než sa náš panel začal, sa tu zdôrazňovalo, že transparentnosť je dôležitá, ale že údaje o verejnosti sú tiež veľmi dôležitou E, položkou, s ktorou pracuje Renise, ktorá takisto interoperabilita z e, oboch týchto dôvodov je mimoriadne dôležitá, aby bolo možné zachovať prístup k veciam, ktoré sa už vyprodukovali. Napríklad ešte stále môžeme čítať staré papírusy, ale dosť ťažko si prečítame digitálny dokument spred desiatimi rokmi vo formáte, na ktorý dnes už nemáme čítacie zariadenia. Preto je veľmi dôležité pre verejný sektor udržať túto kontinuitu a nezaťažovať súkromný sektor. Obstarávanie na cloude alebo časti cloudu je ďalšia vec, ktorá súvisí s touto témou. Je to proces verejného obstarávania, ktorý nehovorí, chceme e, software s otvorným zdrojom. Hovorí sa tu len to, toto potrebujeme, takéto funkcie musíme plniť, lebo sme verejnou ústanovizňou a preto máme tieto požiadavky. Chceme taký software, ktorý dokáže byť týmto potrebám a tým, že takto jasne to vyšpecifikujeme, v mnohom prípade sa zistí, že software s otvoreným zdrojom najlepšie splňa tieto požiadavky. Ak chcete mať prístup k údajom, a ak chcete presúvať dáta medzi jednotlivé služby na cloude, možno bude najlepší spôsob eh, zdieľať tieto údaje s inými softverovými poskytovateľmi. To, že si kúpite služby na cloude, na cloude od cloudových poskytovateľov, tak ako to, tomu doteraz bolo od softverových poskytovateľov. Uh, budú to isté záruky, ktoré treba poskytnúť. Tie záruky budú poskytovať tí, čo udelujú licencie. na no, z hľadiska verejného obstarávania licencia ako taká nie je dôležitá. Licencia pre ochranu duševného vlastníctva je dôležitá pre právo súvisiace s nárokom na vlastníctvo, ale fakt, že predajca predáva službu v rámci licencie alebo v, vo veľmi te, tesnej blízkosti e, toho, čo je licencované, čo sa, niečo, čo sa dotýka licencovaných záležitostí, to samotné poukazuje na podstatu veci. Praktiky obstarávania musia byť transparentné, ak ste ten, čo vydal pokyn verejnému obstarávaniu. Vy musíte vedieť, ako uh, funguje tento software. To znamená, že musíte mať prístup k zdrojovému kódu. Takisto, keď chcete zdieľať tento zdrojový kód s tretou stranou a chcete si overiť nejaké veci, to je znova situácia, kedy je najideálnejší software s otvoreným zdrojom. E, pri licenciách nemusí byť špecifikované, či ide o zdroj s otvoreným zdrojom alebo či ide o exkluzívne vlastnícke práva k nejakému softveru, ale dôležité je, aby splnil softver požiadavky, ktoré od neho žiadate. Predpisy hovoria, že musíme mať rovnaké pravidla pre všetkých. To musia predajcovia splňať, bez toho, aby spomínali značky, konkrétne firmy, názvy k firiem. A ťaž, často sa hovorí, že oveľa menej sa o týchto veciach hovorí dnes ako kedysi, keď sa začalo s nákupom softveru s otvoreným zdrojom vo, vo verejnej sfére. Vtedy by to bolo bývalo nefér. Stalo sa to v prípade Mnichova a myslím, že v ďalších prípadoch, kedy sa kritizovalo, že pri verejnom obstarávaní sa dáva prednosť jednej alebo druhej metodike alebo firme alebo skupine firiem. Ale nie je nič zle na tom, ak niekto dáva pr- e, prednosť nejakému biznis modelu, ktorý splne jeho potreby. Keď vám vyhovuje kúpiť si auto, kúpte si ho, to je jeden model, mo- model. Keď chcete na leasing auto a vyhovuje vám tento model, použite ho. Ak si chcem leasingom prenajať most, existujú také firmy, kde si môžete prenajať vozidlo napríklad, alebo celú flotilu vozidel si môžete prenajať. Ak máte takú potrebu, tak je to možné. Keď to preklopíme na software, môžem sa rozhodnúť kúpiť software, alebo si prenajať software. Možno potrebujem distribuovať software medzi viacerých užívateľov, lebo som ustanovizeň a potrebujem na moje podriedené ustanovizne distribuovať tento software. Máme všetky možné verzie. Napríklad policia tá určite nemôže si dovoliť e, software s otvoreným zdrojom, lebo každá, každý policajný útvar používa svoje systémy. Je možné špecifikovať funkčné požiadavky, ktoré výjdu v ústredí každému jednému prvku v celom tomto systéme a potom môžete definovať licencujúce požiadavky treba zvážiť aj celkové náklady na prístup k službám. Toto sa nazýva exit costs. Keď si kúpite software verejným obstarávaním a poviete, že to bude na 5 rokov, tak zároveň to znamená, že pri každom inom typu verejného obstarávania po 5 rokoch môžete zmeniť poskytovateľa. A v prípade softveru máme čudnú situáciu. O 5 rokov neskôr dáte E, verejné obstarávanie, kde pomenujete verejne predchádzajúceho poskytovateľa a e, Európska inštitúcia s tým nemá problém. Sú to výnimky z komunitárneho práva. Je tu štúdia, ktorú máte vo vašich materiáloch, ktorá ukazuje, že v troch tisícoch verejného obstarávania softvéru sa stalo, že vyše 15 už v zadaní uvádzalo konkrétnu firmu. A tie mená sa sústreďovali do špičky e, poskytovateľov. V prípade softveru sa zdá byť normálne vyhlásiť, že máme tender na 5 rokov a na konci tohto tendra verejného obstarávania odovzdáme nový zmenený softver tomu, komu sme ho od koho sme ho pôvodne odkúpili v rámci verejného obstarávania. Ak ho vrátime tomu, poskytovateľovi má duševné vlastníctvo k, <clears throat> k tomu softveru, ktorý sme si kúpili, ale toto nie je definované finančne, prepačte, funkčne. Fiat cars can park in the city hall parking lot. That would to je ako keby ste si kúpili Fiat a potom by ste vyhlasili ako mestský úrad, že iba Fiatky môžu parkovať na istých verejných priestranstvách. Ani so softverom to takto nemôžete urobiť. Preto máme usmernenia, ktoré hovoria o konkrétnej metóde, o právnej úprave platnej pre Úniu a kde sa hovorí, že verejné obstarávanie softveru s otvoreným zdrojom je najlogickejšou voľbou a netreba na to národné politiky, regionálne politiky, celoeurópske politiky. Niektoré krajiny si síce vytvorili takéto politiky, aj Taliansko, aj Španielsko, aj Holandsko, ale tieto politiky nepotrebuje žiadna verejná ustanovizenia, aby rozbehla verejné, verejné obstarávanie. Myslím si, že tento príbeh sme si dnes vypočuli. Well, personally I do look forward to... Ja osobne sa teším na to, že si vypočujem teraz isté národné štúd- prípadové štúdie. E, to by bolo tiež užitočné a týmto by som rada dovzdala slovo Filipovi Loránovi z Univerzity v Namure, ktorý nám sprostredkuje tieto príbehy open source. Ehm, ďakujem pani predsednička, ďakujem tomuto výboru za to, že ma pozval, aby som vás mohol informovať o týchto prípadoch z praxe. Parlament oslovil našu univerzitu preto, aby sme vypracovali dokument o skúsenostiach na vnútroštátnej, lokálnej úrovni ľudia nazdávajú, že je to výzva, pretože máme veľa tých miestnych iniciatív. A prvá etapa bola tá, že sme vybrali nejaký panel prípadov, ktoré budú istým spôsobom reprezentatívne. Ja budem hovoriť o prípadoch, ktoré nie sú, ale ktoré nepopisujú vyčerpávajúcu situáciu, ale uh, ilustrujú isté tendencie. Myslím si, že ten východiskový bod je Európska smernica 2004-18 o verejnom obstarávaní. Táto stanovuje e, všeobecný rámec, ale je to na vysokej úrovni, čiže sú to hlavné princípy, ktoré musia byť dodržiavané na všetkých úrovniach. Okrem iným je tu ten princíp, že keď niekto vyhlási súťaž alebo tender, e, voľba alebo výber nemôže byť diskriminačný. Potom, keď sa stanovujú technické špecifikácie, nemôžu predstavovať neopodstatnené prekažky pre dodávateľov, ktorí by chceli sa zúčastniť tejto súťaže. Samozrejme, v súčasnosti je tu dosť, tý, dosť prípadov v praxi, ktoré sú diskriminačné, ale na druhej strane sú aj e, miestne úrady alebo aj úrady na regionálnej úrovni, ktoré si uvedomovali výhody um, voľne prístupných softverov. Tak čo urobíme v týchto prípadoch? Zvýšime informácie a e, položili si otázku, čo urobíme preto, aby sme umožnili túto nediskrimináciu a možno dokonca e, by dali prednosť aj týmto voľne prístupným zdrojom pred inými softvermi. Boli tu, budem citovať prípady z Holandska, Talianska, Španielska, Spojené a Belgická, Francúzska. Naša práca bola dosť komplexná, mali sme tu veľa informácií, ktoré sme museli spracovať, čiže ja som si vybral niekoľko kritérií, aby som um, to sprehľadnil. Takže ja veľmi rýchlo prebehnem jednotlivými prípadmi a systematicky sa budem odvolávať na to, čo som zaznamenal v tom informačnom dokumente o týchto iniciatívach. A keď hovorím o detailoch, tak v podstate sú to rezume, ktoré sme vypracovali. Takže pozriem sa na tie iniciatívy z chronologického hľadiska. Podľa mňa je zaujímavé začať Holandskom. Tam je iniciatíva NOIV. Toto bol akčný plán e, pokrývajúci 4 roky 2007 až 2011. Veľmi zaujímavá a ambiciozná iniciatíva. E, tam centrálna vláda prijala rozhodnutie, že spustí program, aby podporila používanie e, open source vo verejnom obstarávaní. Iniciatíva dostala aj dobrý rozpočet, rôzne akcie boli naozaj, bolo tam mnoho týchto akcií, vytvorili úrad alebo kanceláriu, ktorá sa zobrá touto iniciatívou, uverejnili mnoho publikácií a usmernení, aby pomohli úradom a jednotlivým správam si e, vybrať open source a platil to počas eh, štyroch rokov. Ten rozpočet sa navýšil eh, z tých 4,4 eh, miliónov eur. To išlo hore. A čo je zaujímavé, že sa tam publikovali zaujímavé veci. Nielen o usmernenia, o guidelines, ale aj o kritériách pridelenia kritéria, aby sa prijali open source prostredníctvom e, kritérií pridelenia, ktoré boli zverejnené v rámci verejného obstarávania. Žiaľ, keď sa pozrieme na výsledok celej iniciatívy, tak vidíme, že síce nie je to úplne zlíhanie, ale nesplnilo to všetky očakávanie. To povedal pán Matthew Paps, expert na otvorené zdroje, ktorý pracoval v tomto uh, projekte. A žiaľ, v roku 2011 bola vypracovaná štúdia, už tedy, keď projekt bežal, tak skoro polovica verejného obstarávania alebo polovica tých tendrov e, sa priklonila s proprietárnym softverom, ktoré mali vlastnícke práva. A iba z 15 z 80 prípadov, ktoré boli analyzované, dávali, prisudzovali ďalšie body pre, um, v prípade pridelenia daného tendra alebo výhry daného tendra um, open source. Takže um, musíme uznať, že to bola zložitá akcia, prístup z hora dole a um, výsledky ne, nerozhodné, nepresvedčivé. Teraz môžeme hovoriť o Taliansku. Je to návrh regionálnej legislatívy v regióne Piemonte. V roku 2009 sa región Piemont rozhodol prijať regionálnu legislatívu, regionálny legislatívny text, ktorý e, zavezuje, ak to je možné, ak neexistuje mm, opačný dôvod, protikladný dôvod, prijať práve alebo mm, rozhodnúť sa pre e, slobodne, voľne dostupný software. Táto legislatíva bola predložená na ústavný súd. A aby som odpovedal na otázku, ktorá bola požiaľ už predtým, interakcia e, autorských práv a práva e, vo verejnom obstarávaní, hospodárska súťaž. A toto rozhodnutie ústavného dvora sa týkalo toho, že E, vlastne nejaká lokálna inštitúcia prijala zákon, ktorý zasahoval do autorských práv a potom to, o čo bolo rozhodnuté, e, protirečil pravidlám o hospodárskej súťaži. A e, ústavný súd bol za to, že jeden, jedna časť zákona bola vyhlásená za nelegálnu, ale tá hlavná časť zákona, ktorá sa E, týkala toho, že sa bude uprednostňovať open source, tak toto e, ústavný súd potvrdil ako platné. Čiže keď nejaký úrad dáva prednosť open source, tak e, nepodporuje nejakú technológiu, ale podporuje zmluvné termíny, zmluvné podmienky, ktoré mu vyhovujú. Čiže všet, všetci dodávateľia boli podredení rovnakým podmienkam, rovnakým kritériám a vďaka tomu bola umožnená lojálna hospodárska súťaž. No a potom na národnej úrovni v Taliansku bol prijatý rovnaký zákon, ktorý zavádzal použitie voľne dostupného softveru a ak to nie je možné, tak úrad to musí potom zôvodniť. Španielsku. Tam prebehla eh, vnútroštátna iniciatíva a takisto tu ide o zákon. O iniciatívu, ktorá nie je politická iniciatíva zo strany vlády, ale je to legislatívna iniciatíva. Eh, tento legislatívny text povoluje úradom verejnej správy aby sa podelili o svoj software bez, finančné, bez nejakej finančnej odplaty a tento zákon explicitne spomína UPL. Čiže referenčný model je e, licencia EUPL. Anglicko. Tam prebehla e, iniciatíva aj mm, stratégia IKT. Išlo tam o to, aby sa podporili open standards a otvorené zdroje. Obidve, e, mm, obidva subjekty sú prepojené, ale musím skonštatovať, že e, sa tam, že v Spojenom kráľovstve sa sústredí na open standards. A myslím si, že ten lobbying ohľadom Open Standards je veľmi silný a malo to negatívne následky na um, open source. Keďže som belgičan, ale nie len z tohto dôvodu by som vás informoval o belgickej iniciatíve. Je to iniciatíva z dola hore. Volá sa IMIO. Čo to je IMIO v Belgicku? Je to um, asociácia, Mm, mestských správ, mestských úradov alebo obecných úradov, ktoré participujú na projekte e, Otvorená obec a ide tam o to, aby sa podelili o rôzne softvery, ktoré majú na základe open source. A narastlo to do tej miery, že všetky obce, v podstate väčšina valonských obcí prijala tento systém a podelila sa o svoje softvery o, pre riadenie, riadenie obce, administratívne riadenie. Čo je zaujímavé, že ten impuls prišiel zo strany malých obcí, ktoré sa pospájali, ktoré vytvorili sieť, aby vytvorili tento projekt. Ešte by som raz niečo povedal o tom, čo sa deje vo Francúzsku. Mm, premiér požiadal všetky ministerstva, aby e, venovali väčšiu pozornosť open source a otvoreným zdrojom a podporovali ho. Bol to vlastne obežník, v ktorom premiér vyzval k tomuto ministerstva a e, je to dlhý obežník, takže si vyžiada svoju implementáciu. No a to je vlastne stručný prehľad týchto šiestich iniciatív. E, ak chcete o tom vedieť viac, pozrite si ten dokument, ktorý sme pripravili. Na záver by som povedal, že niektoré iniciatívy sa týkajú iba osvety, aby upozornili na otvorené zdroje. Ďalšie iniciatívy sa um, týkajú diskriminácie alebo protidiskriminácie. No a potom by som vás upozornil na to, že pán Mathieu Pabst určil veľmi dôležitú fázu v príjmaní otvorených zdrojov a to je fáza presvedčenia. A ak sa nám nepodarí presvedčiť osoby, ktoré príjmajú rozhodnutia, tak potom je to marná práca. A toto chýbalo v holandskej iniciatíve a všetko ostatné viac detálov nájdete v mojom dokumente. Thank you very much. This is Veľmi pekne ďakujem. To sa mi aj zdalo, že to tak dopadne. Ak nedokážete presvedčiť decíznu sféru, tak vaša myšlienka je stratená. Dobre vedieť, dobre vedieť, čo aj toto sa deje. Prejdeme na nášho tretieho rečníka a prejavie úspešné národné skúsenosti. Limax, volá sa to tak, tento projekt, alebo Linux, Dacoix, z Landeshauptstadt München. Nech sa páči. It's a pleasure to be here and first to resolve. Je pre mňa potešením byť tu. Toto slovo je ako Linux, ale má v strede M za mníchov, takže to Linux. Je to obrovský projekt, kedy vyše 2000 klientov v meste, v mestskej správe migrovali k otvorenému zdroju, k tejto platforme. Predovšetkým, ako som pochopila, mala by som odpovedať na tri otázky. Prvá, ako bol projekt iniciovaný. Po druhé, aký boli tí najväčší, tie najväčšie brzdy a po tretie, ktorí boli tí, čo najviac podporovali a teda boli faktormi pri úspechu. Možno tu je aj štvrtá otázka, čo sme sa poučili, čo sa dá iným organizáciám odporúčať, iným inštitúciám odporúčať. A sú tu aj požiadavky na toto publikum. Myslím si, že Európsky parlament by mohol významne pomôcť tom, aby, aby sa nezabránilo pohybu verejnej správy smerom k softveru s otvoreným zdrojom. Prečo sme prešli na tento softver? V roku 2000 prišiel formálny list do, na radnicu, do nášho mesta a náš primátor si uvedomil, že práve firma otvára otázku nášho operačného systému. Všetky laptopy a PCčka v meste Munich mali tento operačný systém a bolo treba sa rozhodnúť, čo ďalej. Firma nás primátora požiadala, aby prešiel na ďalšiu verziu ich operačného systému e, primátor mal okolo seba starších politikov, ale po prvý raz si všetci uvedomili, čo znamená, že ste uzamknutí, e, nemáte voľbu e, toho, od ktorého niečo kupujete. Musíte si to kúpiť od niekoho konkrétneho. Preto sa snažili nájsť iný koncept. Koncept voľne, voľnej prístupnosti, trvalej udržateľnosti, e, domenu slobodnej voľby. A prišli k tomu, že jediný software s otvoreným zdrojom im poskytuje všetky tieto veci. Z časti je toto ten pán, ktorý je za úspechom nášho softveru a keď počúvate o tom, že iné projekty nedopadli tak dobre ako náš, často je to preto, že nie nedostatok politickej podpory. A ešte naša komunita v Níchove je v tomto veľmi zdravá a rozhodla sa prikloniť sa k tomuto novému spôsobu. Informační technológovia vytvorili štandardizovaný Linux systém, Migrovali sme 1200, prepáčte, 12 tisíc, opravuje sa tlmočník, 12 tisíc e, počítačových staníc, 12 tisíc klientov a teraz používajú Linux ako operačný systém týchto 12 tisíc ľudí. Takisto sme vytvorili e, riešenie, ktoré je nezávislé od predávajúceho A takisto sme migrovali všetok software týchto špecializovaných inštitúcií, ktorí používajú na svoje špecializácie, na, na túto platformu novú. Ďalej sme museli konsolidovať všetok software, ešte okrem toho sme museli ešte aj štandardizovať celý manažerský systém pre týchto klientov vtedy, E, klienti neboli takto manažovaní. Prečo bola naša situácia ťažká? To je ľahké z odstupu posúdiť. 3000 zamestnancov, 50 tisíc pracovných staníc, 50 lokalít. Mali sme 22 nezávislých jednotlivých inštitúcií a každé malo svoje oddelenie IT. Keď sme teda mali nejaký problém e, s ďalšími pod IT, tak sme sa vždy stretli v kancelárii primátora. Predstavte si, aké to bolo prínosné etablovať takúto novú infraštruktúru pre všetky IT oddelenia. Teraz sa prejdem k tomu, čo boli najväčšie brzdy. Infraštruktúra a systémový manažment, celá tá zoologická záhrada toho, čo je potrebné v IT. A ďalej najväčšia brzda bola naša organizácia samotná. Ešte jeden ďalší brzdiaci prvok je pre nás Európska komisia, pretože oni nás nútia používať formáty dokumentov, ktoré sa dajú vytvoriť iba v softvere, ku ktorému sú vlastnícke práva. A ja veľmi často hovorím s ľuďmi z EUPL a Napriek tomu sa od nás žiadajú dokumenty v Microsoft Office, ktorý je veľmi drahý a vôbec nie je potrebné platiť také peniaze, keď sa dajú tieto dokumenty vytvoriť aj inak. Ja vždy hovorím, majte dokument s otvoreným formátom. Prosím vás aj vy, Európska komisia. My to potrebujeme, aby ste to urobili. Mám pocit, že štandardy ak vás štandardy vyvedú z tejto pasce, kedy musíte ste závisli od jedného predávajúceho, dnes už viem, že to nie je pravda. Štandardy alebo používateľia štandardov Používanie štandardov je niekedy nevyhnutné, ale nestačí to. Dám vám tri príklady. Tri, pretože si myslím, že to je dôležité. Jednoduchý príklad. Ľahký. Príklad ne- nekomplikovaný. Kábel, ktorý prepája váš mobilný telef- telefón s nabíjačkou, musí mať špeciálnu koncovku. Ak sa definuje štandard pre takúto koncovku, tak to sa dá. To je ešte ľahké. Potom predstavte si databázu. Ak by ste migrovali databázu IBM na databázu Oracle, iste, ak, ak viete, o čom hovorím, Viete, že musíte postupovať podľa štandardu, ktorý je etablovaný, ale nestačí tento štandard. A posledný krok, predstavte si, že je štandard, ale nie je ani vyžadovaný a ani nestačí. To je tiež prípad z praxe. Takže ja som musela sa dostať preč z tejto pasce jediného predávajúceho, inak A takisto myslím si, že náš úspech nášho projektu závisel aj od tohto úniku z tejto pásce. Aké sme sa, čo sme sa poučili? Ak migrujete na software s otvoreným zdrojom a je to taký obrovský projekt, ako bol náš, treba migrovať najprv všetky kancelárie, čím sa iste istým spôsobom uvoľnia všetky tie e, priestory, ktoré stále bežia na Windowsoch. A druhý krok je nahradiť Windowsy Linuxom. A to je aj záverečný krok. Priniesla som aj harmonogram toho, ako sme postupovali počas rokov, pretože v roku 2000 sme začali a teraz máme 10. výročie. Myslím si, že naozaj je to úspešný projekt? Keď ste počuli opak, nie je to pravda. Tu je náš harmonogram. toho, ako jednotlivých klientov presúvať ehm, migráciou. Teraz máme 14 tisíc klientov, a plánujeme záverečnú párty oslavnú. A tento projekt, táto aktivita je centralizovaná a to je tiež istý problém, s ktorým teraz zápasíme. Posledný môj diapozitív sa týka toho, čo sme sa naučili. Prvá lekcia, ktorú sme získali, je, že treba najprv konsolidovať z decentralizovaného IT systému na centralizovaný IT systém a po druhé treba migrovať. Treba štandardizovať, optimalizovať vaše vlastné IT oddelenia. A, a potom hoci to je ťažké s Európskou komisiou napríklad, tie interfejsy alebo rozhrania na externé organizácie. Čo sa týka závislosti, politické ciele v našej oblasti napríklad môžu byť takýmito závislostiami alebo e, obstarávanie, verejné obstarávanie a interné kvalifikácie. Ja už celé roky hľadám dobrú rovnováhu medzi internými kvalifikáciami, zručnosťami a verejným obstarávaním, aby vôbec boli ľudia, ktorí interne zvládnu verejné obstarávanie a so všetkými jeho parametrami. A nevždy sa dá obratiť na externý servis, ale niekedy je to nevyhnutné. Takisto treba zostať nezávislým od jedného predajcu softvéra, nielen sa ním stať, ale aj zostať ním nezávislým. A najdôležitejšie je, majte politické krytie Dúfam, že som vám poskytla odpovede na to, kto bol najväčší podporovateľ nášho projektu, ktorý sme iniciovali, ako vznikol projekt, aké sme sa poučili, lekcie. A na záver by som poprosila, etablujte dokument otvoreného formátu aj v EÚ, aby to bolo možné, štandardy je možné využiť, ale majú svoje obmedzenia. Ale ak chcete zostať nezávislí od predávajúceho, tak musíte um, zvládnuť jednotlivé závislosti a pre, preťať tieto ohnívka. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, nie príliš rada sa chválim, ale Musím dnes priznať farbu, som liberálka zo skupiny ALDE a som naozaj veľmi hrdá na syna jedného z kolegov, Lino Strunwald. E, viete, že jeho otec je liberálom, e, poslancom z Fínska, mojej e, skupine, čiže liberáli, my liberáli nie sme až tak z takých dávnych čias, ako sa vám niektorí môže zdať. Dobre, teraz radosťou predstavujem Jean-Carla Vileju, riaditeľa generálneho DG ITEC, ktorý priblíži skúsenosti Európskeho parlamentu s e, voľne šíriteľným e, softverom, otvoreným zdrojom. Ďakujem, pani predsednička. Ja som e, to už povedal v prvej časti tohto semináru, že vysvetlím aký máme eh, pohľad na túto analýzu my. My eh, sme diskutovali na dvoch, na dvoch úrovni, úrovniach politickej a um, um, aj na úrovni administratívnej. Ja patrím do tej administratívy, ale politický aspekt je dôležitý. Ja vysvetlím len v krátkosti to, že, e, že správna administratíva v IKT, že to nespadá iba pod e, direktoriát technológií. Ehm, správ, správa je veľmi dôležitá Um, pán začal s týmto seminárom, inicioval ho, je za to zodpovedný, ale potom je tu ešte koordinačná skupina. Tam uh, je veľmi dôležitým členom pani Eva Lichtenbergerová. Aktívne sa podiel na diskusiách a potom máme ešte tretí orgán. Je to pracovná skupina, ktorá sa skladá z troch podpredsedov a z jedného kvestora. Čiže toto je <clears throat> jasná myšlienka o tom, že riadenie, management IKT v parlamente je prepojený s administratívou, teda s administratívou a správou a potom aj s politikou. No a pán profesor Lohan um, spomenul tie metódy z hora dole a bola hore. A chcem povedať, že parlament v, v tejto oblasti presadzuje politickú orientáciu. Ehm, a táto politická orientácia je za použitie otvorených zdrojov. A je tu jedna veľmi šťastná okolnosť a to, že aj administratíva a správa je za A vďaka tomuto stretnutiu sme mohli urobiť veľký krok vpred. lebo v mnohých e, veciach, ktoré sme už realizovali, e, sa odzrkadlilo to želanie kolegov, ktoré zaznelo dnes. Prvá vec je tam, že moja dnešná úloha je definovať a popísať to, ako vyzerá súčasná situácia v praxi. Parlament má e, veľké skúsenosti s open source, s otvorenými zdrojmi v dôležitých oblastiach. Najdôležitejšia oblasť podľa mňa je a sú nástroje pre e, technológiu rozvoja. Čiže veľmi veľká väčšina činností, ktoré my robíme pre rozvíjanie, sa zakladá prospech rozvoja. E, to sa zakladá na otvorených zdrojov, zdrojoch. A potom dôležitá vec, kolegovia z parlamentu a poslanci to vedia, Web Content Management, o riadenie webového obsahu. Parlament má intranet, ktorý má veľké dimenzie a ktorý sa zakladá na otvorenom zdroji. No a posledná oblasť, to takisto nie je druhoradé, je web streaming. Všetci tí um, E, čo robia web streaming, e, sa používajú otvorený zdroj. Čiže je to naozaj veľmi široká oblasť. Ako sme si vybrali open source v Európskom parlamente? Ako sme k tomu došli? My vyžadujeme rovnaké pravidlá a kritériá pre jednotlivé voľby a výber, či už ide o tzv. obchodné softvery, alebo ak ide o softvery otvorených zdrojov. Je jasné, že všetky technické špecifikácie sú rovnaké, ale Máme aj overenie alebo kontrolu mm, zhodnosti alebo konformity. Táto kontrola obsahuje minimálne 4 aspekty. Poprvé, keď si vyberia, vyberáme software, tak musíme rešpektovať štandardy, ktoré vládnu tu v parlamente. Po druhé, rešpektovanie vysokej úrovne bezpečnosti tu v parlamente. A po tretie, to občas spôsobuje problémy, zaručenie mm, trvalého princípu softveru, aby potom zrazu sme nemali problémy v tejto oblasti. No a potom funkčné požiadavky ktoré sú spomenuté už v tom, čo som hovoril, čiže technické špecifikácie. No a na základe týchto štyroch prvkov o overovania súladu Európsky parlament vďaka tým veľmi jasným pokynom riadenia, o ktorom som hovoril, čiže z politickej úrovni, na základe tohto my dávame prednosť e, otvoreným zdrojom. A to ste vy pred chvíľou povedali, to je presne proces v parlamente. Toto viedlo k nasledovnému výsledku. Ja tu mám mapu. Pani Lichtenbergerová e, tu pozná, pretože my sme prezentovali túto mapku na stretnutí, koordinačnom stretnutí zástupcov politických strán. A tá mapka je veľmi jasná. Je to software z otvoreného zdroja, ktorý funguje v Európskom parlamente. Ja som spomenul pred chvíľou pripomienku, že niekedy máme pocit, že tak to, to nie je, pretože hneď pred vami máte window a máte pocit, že to dominuje. To nie je pravda. Je jasné, že Windows má veľmi dôležitú úlohu, pretože je to oblasť, v ktorej pracujeme celý deň. Ale nie je to väčšina. Nie je to väčšinová časť. No a vôbec nie je vylúčené, že môžeme sa vyvíjať aj v tejto oblasti. Ale tu je malé obmedzenie, ktoré sa už spomínalo. A to, že všetky inštitúcie e, sú orientované k tomu, aby prijímali interinštitucionálne rozhodnutia. Čiže aby si nevyberali individuálne kde každá inštitúcia si vyberie svoj software a potom budeme mať problémy v komunikácii. Toto je dôležité. Jedna inštitúcia je lídrom v riadení zmluv a to je Európska komisia. Ale už pred dvoma mesiacmi um, parlament eh, prijal predsedníctvo a ja som sa stal predsedníkom, predsedom eh, interinstitucionálneho výboru pre informatiku. A dúfame, že urobím pokroky v tejto oblasti. Čiže my aktualizujeme naše vedomosti v tom, čo sa deje na Eh, trhoch eh, s otvorenými strojmi a rozhodujeme sa, či sa vrátime alebo sa nevrátime k, k obchodným eh, softverom, ale nahradili sme otvorenými zdrojmi niektoré softvery, ako som už spomenul. No a ešte predposledná vec. Europoslanci majú k svojej dispozícii systém, vďaka ktorému ich notebook môže, si môžu v notebooku voľne inštalovať e, e, aplikácie, ktoré spadú do softverov. Čiže my sme vytvorili také prostredie, vďaka ktorému e, im umožňujeme individuálny výber. Ja to teraz nebudem menovať, ale Toto sa ešte vlastne prípaja k tým, tomu výberu otvorených zdrojov. No a ešte jedna dôležitá skúsenosť parlamentu v tejto oblasti. Ja som to už spomenul. aj e, čiže my e, sme vyvinuli software, ktorý je užitočný pre aktivity europoslancov. V každom prípade čísla to ukazoval, ukazujú. Ehm, ešte minulý mesiac 240 tisíc pozmeňovacích návrhov bolo podaných práve cez tento nástroj. A je to naozaj priateľské k používateľovi a so súhlasom e, politického riadenia a vďaka predsedovi parlament urobil dôležitú vec. A to, dal k dispozícii nástroj, ktorý bol vyvinutý e, v rámci tejto inštitúcie a e, poskytol to ako otvorený zdroj. Ja som už povedal, že pán profesor Šmic je jeden medzi, spomedzi tých, vďaka ktorých sa vydarila táto operácia. Túto operáciu sme robili spolu s OSN a požiadavky, žiadosti nám prichádzajú zo všetkých kútov sveta, z jednotlivých kontinentov. Čiže parlament to je e, subjekt, ktorý ponúka otvorené zdroje na trhoch a zodpovedá e, všetkým kritériám EUPL. A všetko je certifikované. No a nie len to. Vytvorili sme partnerstva s komunitami, ktoré vytvárajú open source a otvorené zdroje. A sú oblasti, kde parlament prispieva pre vývoj v týchto oblastiach. Tu bola položená otázka, či e, sa sprístupní produkcia dokumentov otvorene, či to bude otvorený zdroj. My pracujeme na XML. na systéme Akomantoso. Ťažko sa to vyslovuje. Spolu s OSN. Na interinštitucionálnej úrovni e, sme začali presovať už to, že práve táto medzinárodná metóda by mala byť prijatá na to, aby sme vypracovali dokumenty. A toto nie je len prvok, ktorý umožňuje dobré fungovanie administratívy. Je to aj nástroj, vďaka ktorému sa vytvára väčšia transparentnosť. Práve, že, práve týmto spôsobom parlament a možno v budúcnosti aj iné inštitúcie e, vďaka XML, ktoré budú štandardizované vďaka OSN. Všetky dokumenty budú môcť byť prístupné na medzinárodnej úrovni, nie len pre európskych občanov. Takže ako generálny riaditeľ oddelenia ITEC e, som veľmi rád, že, lebo vidím, že všetky želania, všetky mm, požiadavky kolegov, ktoré tu zazneli, to je predmetou našej práce. A potom druhý aspekt, e, som veľmi rád, že som sa dozvedel, že pracujeme aj na zmluvných aspektoch v prípade ktorých ešte treba riešiť nejaké problémy. No a na záver by som rád povedal, že v mojom prvom prejave som neuhovoril úplne jasne eh, v súlade s tým, čo povedal pán advokát Piana, pretože eh, moje vystúpenie nebolo úplne jasné. Ja to chcem zopakovať, to, čo som povedal keďže my aplikujeme všetky pravidlá finančného nariadenia, tak sme v takej pozícii, že trhy by mali byť čo najotvorenejšie a keď si vyberieme otvorený zdroj a postupujeme podľa dobrých pravidel, nevždy máme veľký výber. Takže toto je myšlienka, ktorú ja som chcel vysloviť v tom, v tom mojom prvom príspevku. A toto je problém, ktorý by mal byť vyriešený na to, aby sme sa mohli vydať týmto smerom. Tak dúfam, že e, som hovoril vyčerpávajúco. Ďakujem, že ste ma pozvali. Je vous remercie, monsieur Villela. And by... Ďakujem pekne, pán Vilea, a tým pádom sme sa dostali k diskusii. Aj z predchádzajúcich prezentácií som eh, to pochopila tak, že problém, ktorý počerkla Juta Krajs, ten problém eh, s otvoreným formátom dokumentu stále pretrváva a je treba niečo spraviť na to, aby sme s tým bojovali, ale dám priestor na otázky. No, viacero. Eh, už máme len 5 minút, prosím. Majte to na pamäti veľmi stručne a najskôr by ich nech sa páči. Ďakujem, budem hovoriť po francúzsky, keďže je to môj materský jazyk. Mám tri otázky. Najprv chcem poďakovať všetkým panelistom, ich vystúpenia boli pozoruhodné. Prvá otázka na pána Vilelu. Za aký dlhý čas Európsky parlament bude môcť odpovedať na požiadavku pani Krejsovej že sa bude pracovať iba s dokumentami otvoreného štandardu, otvoreného typu. A všeobecne, kedy dosiahnete rovnaký úspech ako Munich a kedy budete používať len voľne dostupné softvery. Potom druhá otázka, aká je proporcia rozpočtu IKT, ktoré sa venujú uh, Um, proprietárnym nástrojom licencia a support a potom produkty, ktoré spadajú skôr do um, voľne dostupných softverov. Ďakujem. A kto ste? Mohli by ste sa predstaviť, prosím? Volám sa Nikola Petio a som aktívny v organizácii konferencií e, Svetové stretnutie otvorených e, softverov a som doktor fyziky a profesor informatiky. La deuxième question, c'est à... Druhá otázka. You in... Vy v tom žltom svetri, prosím vás, predstavte sa. Um, I'm a free software... Hansa Rebol, som výrobcom softvéru a prispievateľ k systémom, ktoré sa nazývajú haiku. Chcel by som tu upozorniť na jeden problém, ktorý sa ma týka aj ako spotrebiteľa, aj ako vývojára softveru a ktorý sa týka aj verejného obstarávania. Je tu niekoľko ohrození pre voľne prístupný softvér a vy máte zodpovednosť za to ako poslanci Európskeho parlamentu, lebo robíte k tomu zákony. Tight sale je jedna, jeden taký problém, ktorý sa týka nielen Windowsov na PC a preplácania toho, že si kúpite Windowsovský operačný systém, ale týkajú sa aj špecifikácií. Čo mám na mysli? Počítače PC sa zvyčajne predávajú už s nainštalovanými Windowsami a predávajúci podav, e, predajú iba drivery na Windows, namiesto toho, aby predali manuál na základe ktorého k hardveru sa dajú nainštalovať iné drivery. Potom vývojári ako my si nemôžeme byť istí, keď píšeme tieto drivery, alebo vyvíjame tieto drivery, musíme sa ako keby vlúpať alebo v, v, vkradnúť dovnútra a robiť reverzné inžinierstvo, keď ľudia sa pokúšajú o voľbu medzi Windows a inými operačnými systémami, vidie, že to nefunguje. Nejaký nový systém nefunguje s ich hardverom, tak si povedia, e, musím zostať pri Windows. A toto sa presne nazýva tight sale, predaj na úzko, alebo cez úzky tunel a preto ma zaujímajú aj tieto špecifikácie pre drivery. Toto sú naozaj ťažké otázky, hovorí predsedajúca. Máme tu ešte 3., 4., 5. záujemcu. Neviem, máme už len 2 minúty. Dáme 30 sekúnd každému. Ne, začnite, nech sa páči. Žiadali ste o slovo, nie? V poriadku. François Perrekrani, som profesor informatiky na univerzite v Bordo na zozname ohrození, e, ktoré, ktoré ohrozuje voľne prístupný software. Hovorili sme tu o rôznych právnych úpravách, e, o verejnom obstarávaní. Panelisti sa vyjadrili k mnohým veciam. Sú ešte dve veci, ktoré chcem spomenúť a ktoré ma vedú k tomu, aby som požiadal a o pomoc od poslancov. Interoperabilita môže prinútiť parlament, aby navrhol. Viem, že pri spolurozhodovaní e, to nie je vždy také jednoduché, ale aby ste navrhli smernicu o interoperabilite, všeobecnú smernicu, ktorá by umožnila, že napríklad pri Apple môžete použiť iba apps, ktoré, aplikácie, ktoré ste po, kúpili na webových stránkach Apple a občania nemusia prechádzať rozličnými krokmi, rozličnými fázami a je potom ťažké manifestovať svoje práva. Je dôležité, aby existovala rámcová smernica o interoperabilite, aby sa prekonali tieto ťažkosti, ktorým sú občania vystavení. Ďalšia otázka je, patenty pre software. E, pán profesor Moglen o tom hovoril na začiatku. Máme tu obrovské množstvo hospodárskych údajov, ktoré ukazujú, že tento mechanizmus a predlžovanie platnosti patentov na procesy, ktoré vychádzajú z matematických modelov. Toto v reálnom hospodárstve nefunguje a parlament sa s tým nevysporiadal, pretože v rámci opatrení, ktoré boli podporované v decembri, a ktoré sa týkajú patentov, vzniká aj taká možnosť, že vznikne patentový súd, špeciálny súd pre patenty, nezávislý od Európskeho súdneho dvora. Takže to je zase ďalší prvok do um, podpory systému patentov, aby sa zabezpečila kontrola nad ziskami a monopolistické prostredie, ktoré ohrazuje, ohrozuje voľne prístupný, voľne šírený software. Parlament by mal zabezpečiť, aby sa niečo robilo s týmto mechanizmom a súdny dvor by to mal odsúdiť na základe španielského oznámenia. A je dôležité vyriešiť všetky tieto problémy definitívnym spôsobom, nielen pre voľne prístupný software. V poriadku. To bola asi úspešná otázka, to je zrejme. A viete čo? Ja som mala toto priviesť k záveru. Pre mňa toto bol záver, ja budem ticho a ešte umožním jednému poslednému človeku sa vyjadriť. Nech sa páči vy. Ďakujem. Budem hovoriť po francúzsky? Som, som a, takže toto je otázka, ktorá sa týka patentov, softverov a aj štandard pri použití Mám e, veľmi technickú otázku. Išlo, ide tu o web streaming. Hlavne na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj Európskej. E, táto otázka je možno technická, ale je stále významná. Pýtam sa, či e, si vyberáte ešte teraz, keď uh, si vyberáte otvorený zdroj a nie flash, lebo je, flash, lebo je to komplikované, uh, keď si pozeráte záznamy. No a potom uh, na úrovni komisie, lebo diskusie komisie nemôžno sledovať. Je to technológia Silverlight, ktoré jedno, jednoducho nie sú prístupné pre používateľov uh, voľne prístupných softverov. Uh, moja otázka eh, bola na pána Vilelu a chcem sa spýtať, či vy v komisie chcete interinstitucionálne zjednotiť tieto veci, aby mm, eh, boli diskusie v parlamente aj v komisii a teda na rade prístupné. Merci vous. Ďakujem. A posledná otázka, eh, pán vzadu. Oui, euh, Étienne Salier, je suis également dans l'organisation. Euh, euh, ja som sa podielal na organizácii dnešnej konferencie s Nikolasom Petionom a chcel by som vás upozorniť na práva používateľov, eh, na právo, aby si overili dôveryhodnosť a eh, kvalitu. A tu nejde iba o to, aby sme sa vyhli tým zadným dvierkam, ale tá možnosť e, overiť si, skontrolovať si to, tam by sme mali mať nejakú čiernu skrinku, no neviem, keď hovoríme o voľne prístupných softveroch. Uh, Toľko teda e, k záveru dnešnej diskusie. Rada by som dala priestor vám na 2-3 minúty každému Myslíte si, že by to mohlo istým spôsobom uzavrieť diskusiu a uvoľniť túto miestnosť, kým príde ďalšia skupina. Takže dám slovo Richardovi Gošovi a potom všetkým ostatným rečníkom na dve minúty. Myslím si, že ja darujem svoje dve minúty pánovi Vilalasovi, pretože mnoho otázok sa zdá, že bolo adresované na ňo. La, la même chose pour moi, juste en, en... To platí aj pre mňa mm, ohľadom patentov, softverov. Tam nebola dokončená práca, trvá to už pár rokov. Od roku 2005. Niektorí si mysleli, že <laughs> je to víťazstvo, že tento projekt nebol dokončený, ale nie je to až také víťazstvo, pretože e, znova sme tam, kde sme boli a je to vlastne prax Európskeho úradu pre patenty, čiže mali by sme znova začať s celou diskusiou. A ja vám dám svoje minuty. Uh, je dois vous dire, cher collègue, que ce soir... Drahí kolegovia, ja musím vám povedať, že už niečo mám dnes večer, takže nemôžem vás pozvať na večeru, aby som vám poďakoval. Ináč by som to urobil. Za každú minútu by som vám poďakoval, ale žiaľ, už niečo mám na programe. Ďakujem. Je jasné, že tieto otázky sú na mňa. Môj príspevok však bol 10 krát menej hodnotnejší ako príspevok tu ostatných kolegov, panelistov, ale uh, tieto otázky sú praktické, takže preto sú položené mne. Žiaľ, a veľmi úprimne sa musím ospravedlniť, nezapamätal som si mená uh, tí, ktorí položili otázky. Je to nevychované. Nezapísal som si tie mená. Prvá otázka bola, koľko času ešte potrvá, než sa dostaneme k tomu, čo e, si želala pani Krejsová ohľadom vytvárania dokumentov na XML so štandardami OSN. Odpovedám a opakujem, že parlament už pracuje na tomto postupe. My už vypracúvame, vytvárame dokumenty týmto spôsobom. Harmonogram je tento. Posledný, e, teda predchádzajúci piatok, 5. E, júla, minulý týždeň, som sa zúčastnil na stretnutí výboru uh, úradu pre mm, publikácie. A môžete si pozrieť e, zápisnicu z, tejto stred, z tohto stretnutia. Ja v mene Európskeho parlamente tu som oficiálne požiadala, aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá bude diskutovať o tom, že potrebujeme e, mať vytváranie dokumentov XML, E, so štandardami OSN, a to v prípade všetkých inštitúcií. Čiže toto je oficiálny postup, um, ktorý som urobil, ktorý som vykonal ako zástupca parlamentu a ako predseda interinstitucionálneho výboru pre informatiku som na program dňa budúceho stretnutia 9. septembra, ktoré sa bude konať tu v Európskom parlamente, uh, Ehm, vytváranie dokumentov XML, čiže parlament robí všetko možné úsilie, ktoré je vo aby sa tento proces rýchlil. Žiaľ, nemôžem povedať, koľko týždňov, dní a mesiacov to bude trvať, ale môžem eh, nášmu kolegovi povedať, že sme spustili celý proces keď sme mali oficiálnu možnosť, pri, teda príležitosť a my sme to už zaviedli v Európskom parlamente. Druhá otázka. Rozpočtové percento. Môžem povedať, že je to pol na pol. Nečakal som takúto otázku, takže preto tu nemám číselné údaje ale som si istý, že v prípade eh, intervencií, ktoré sa týkajú open sourceových softverov, tak tam je rozpočet vyšší. Ale kvôli opatrnosti poviem, že je to pol na pol, ale viem, že je to o niečo viac. Ohľadom otázky interoperability alebo kompatibility systémom je pravdou, že existujú technické podmienky, ktoré nás zavezujú k tomu, aby sme e, potom rozširovali e, naše pole, z ktorého si môžeme vyberať. A myslím si, že e, Europoslanci sú veľmi dobre informovaní v tejto oblasti a vedia, že je to legislatívny proces, ktorý treba spustiť. Ale e, z technického hľadiska tam tiež môžeme niečo urobiť. V tých technických špecifikáciách, ktoré e, stanovujeme e, v súťažiach, tak tam môžeme dať interoperabilitu ale my robíme to, že požadujeme, eh, žiadame, aby tam bola potenciálnosť, schopnosť adaptovať sa. Čiže toto z technického hľadiska môžeme urobiť a robíme to. Ďalej štvrtá otázka, web streaming. Áno, parlament umožňuje ľahší prístup ako iné inštitúcie. Toto nie je úloh alebo téma, ktorú som spomenul ani ako predseda inštitucionálneho výboru, ani ako zástupca parlamentu a ďakujem, že ste spomenuli túto tému. A potom e, náš ďalšia otázka poslednej rečničky. E, práva užiť, rečníka práva užívateľov na overenie kvality. Um, ehm, tomu máme veľmi citlivý postoj. My sme pred 2,5 rokom spustili projekt, ktorý sa volá e-parlament a v tomto projektu, v tomto projekte je hlavným bodom um, tvorba dokumentov, vďaka ktorému sa môže šíriť obsah kvalitne. A z nášho pohľadu, ako môže užívateľ overiť kvalitu? No, najjednoduchším spôsobom na svete o, ľahkosť prístupu a o, správnosť dokumentov, ktoré si prečíta. My máme oficiálny projekt, volá sa teda e-parlament a opakujem, že základ tohto projektu je správna tvorba dokumentov, ktoré uh, majú byť distribuované publiku. Chcem poďakovať za otázky a ďakujem mojim kolegom a priateľom vďaka ktorým som mohol hovoriť dlhšie. Ďakujem, pani predsednička. And by that I... A týmto uh, mám tu radosť, že môžem uzavrieť tento seminár. Ide o voľne šíriteľný software z otvoreného zdroja, otvoreným zdrojom. E, myslím, že e, ponaučenie je tu pre nás všetkých veľa. Musím počiarknúť, že musíme zlepšiť naše znalosti a musíme zlepšiť e, dobré riadenie, dobrú správu. Toľko moje dve kľúčové slova na záver. Teraz by som vám rada dala vedieť, že tí externí účastníci na tomto seminári by mali opustiť budovu rovnakým spôsobom, rovnakým e, spôsobom, ako vošli do budovy, teda týmito Čiže výťahmi e, viete si predstaviť niečo hrozivejšie, ako byť zavretý v tejto budove, keď je vonku tak krásne. Ďakujem pekne a príjemný večer. you know what, to those that... Viete čo? A tí z vás, kto sa považujete za poslankyne a poslancov, zostaňte v miestnosti. Ešte máme jednu vec, ktorú treba završiť. Okay, everyone that comes... Dobre, e, všetci z vás, ktorí sa považujete za poslancu, poslankyňu tejto snemovne, tak sa posadte. Zvyšok vás poprosím, aby ste ticho opustili rokovaciu miestnosť. Ja, ja, ja, of course it is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 Jeden dva, e, pán Stojanovi, ale tu dobre. Tým pádom sme štyria poslanci. A na programe máme bod 27 e, a tým je e, návrh stanoviska, pokiaľ ide o účty platobné Dimitar Stojanov, spravodajca. Nech sa páči. Dátev, тъй като нямахме размяна на мнения предварително по... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemáme výmenu názorov v tejto veci. A preto ponúknem ešte pripomienky k návrhu komisie. To je veľmi zaujímavá vec. Aj napriek tomu, že seminár, ktorý práve skončil, bol ešte zaujímavejší. Komisia navrhuje, aby sme synchronizovali legislatívu v členských štátoch. A to by malo poviesť k zjednoteniu výšky poplatkov, ktoré sú vyzbieravané za vedenie platobných účtov. Takisto sú tu dve nové práva pre európskych občanov. Jedným je právo preniesť účet z jednej banky do druhej, to je ako prenositeľnosť telefónnych čísel. A po druhé, poskytnutie takýchto bankových účtov, takých bankových účtov, teda, ktoré by umožnili spotrebiteľom vykonávať platby Čiže bez ohľadu na to, aké je vaše ekonomické postavenie, budete mať možnosť e, otvoriť si účet, osobný účet a každý občan bude mať nárok otvoriť si aspoň jeden účet v každom členskom štáte. E, naozaj veľmi podporujem návrh komisie a som presvedčený, že bankový sektor by mal byť predmetom regulácie. To by viedlo k jednoduchším platbám Existujú aj teraz jednoduchšie spôsoby platby, ale tie nie sú dostupné pre všetkých, pretože banky vyberajú veľa poplatkov v súčasnosti. A to e, pokrýva administratívne náklady. To by malo pokrývať administratívne náklady, ktoré vyplývajú z takýchto procesov. E, nemôžem ísť teraz do väčších podrobností, pretože mám podobné problémy ako kolegovia, ktorí vystúpili predo mnou. Prešli sme do inej miestnosti a všetky podklady mám tej predchádzajúcej miestnosti. Ale som v kontakte so zainteresovanými stranami, s mimovládnymi organizáciami, takisto reflektujem stanoviska názory bankového sektoru a takisto organizácie, ktoré zastupujú spotrebiteľov. pokročili sme pomerne dosť, pokiaľ ide o spôsob, ako zlepšiť tento návrh, ale vo všeobecnosti mm, opäť konštatujem, že je to dobrý návrh a je to v záujme európskych občanov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme vám, Dimitar. Naozaj to na nás zapôsobilo. 9 ľudí z komisie sa ukázalo medzi nami. Vítam vás všetkých a slovo dostane Despina Spanore. Thank you, Chair. Uh, We are here. Ďakujem, pani predsedajúca. Sme tu naozaj ako veľký tím. Tí, čo pripravili tento návrh, sme tu zo služieb zaoberajúcich sa spotrebiteľskými záležitostiami a vnútorným trhom. Ja som e, zo spotrebiteľských záležitostí máme nového e, komisára, pána Nevena Mimiča, ktorý chcel hrať e, dôležitú úlohu pri tomto legislatívnom návrhu spolu s pánom Barnierom, ktorý inicioval tento návrh a Európsky parlament e, nás tiež poprosil, aby sme na tom pracovali. Takže tento návrh pochádza aj z tohto parlamentu. A nezabúdajme, že to je aj jeden zo záväzkov v akte o e, spoločnom trhu. Takže myslím si, že situácia je taká, že každá inštitúcia môže z nej len získať a plnia sa priania každej jednej inštitúcie. Nezabúdajme, že to je názor e, v centre diania, ktorého sú ľudia, 58 miliónov ľudí, žije dnes v Európskej únii a nemá pritom bankový účet. 58 miliónov, je to áno. A mali by mať právo na prístup k účtu k banke. Podľa mňa je to aj vôľa spotrebiteľov, aj vôľa finančných služieb alebo poskytovateľov finančných služieb, aby sa mohlo viac ľudí podieľať na finančných službách vnútorného trhu. Preto máme tri ciele. Prvý návrh, prvý cieľ je návrh, ktorý zlepšuje transparentnosť a porovnateľnosť informácií, aby si spotrebitelia mohli porovnať informácie. Je to prvý návrh komisie, kedy máme ustanovenie o nástrojoch porovnávania na webe. Mm, tam si spotrebitelia môžu porovnať poplatky medzi rozli- rozličnými fino- finančnými službami. To je poprvý raz, kedy sa takáto ustanovenie objavilo v legislatíve. A máme tu aj možnosti uľahčovacie, ako prejsť z jedného účtu na druhý alebo preniesť si účet cez hranice ako eliminovať diskrimináciu, ktorá vychádza z miesta trvalého bydliska a poskytnúť prístup, ako som už na začiatku hovorila, každému jednému európskemu spotrebiteľovi, ktorý by mal mať takéto právo. Chceli by sme, aby bol text jednoduchý a prehľadný. Som rada, že som počula od spravodajcu, že text je dobrý a priamočiary. Dúfam, teším sa na rozpravy v parlamente a myslím si, že tento návrh by mal byť prijatý ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia. Dnes ráno sme boli vo výbore pre hospodárske veci. Aj oni pracujú na tejto tematike a oceňujeme, že tejto urgentnej záležitosti parlament venuje takú pozornosť. Ďakujem. Thank you. Anybody else? Ďakujem pekne. Ďakujem. Chce sa ešte niekto e, venovať tejto veci? Nech sa páči. Ja, mne to tiež leží na srdci. Dostane slovo teraz pán spravodajca. Ak teda chce niečo ešte dodať a chcela by som vám všetkým povedať, že 29. augusta je 29. augusta je e, lahota na predkladanie pozmienzých návrhov. E, nechcem doplniť nič. Chcem sa ospravedlniť eh, komisii. Ja som požiadal o predlženie lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, pretože som sa chcel veľmi pozorne zaoberať touto správou a chcel som sa ubezpečiť, že bude čo najvyladenejšie, ale naozaj spravím maximum, aby sme schválili to naše stanovisko následne, tak aby potom európsky spotrebitelia mohli eh, naplno využívať túto možnosť. Dobre, ďalší bod nášho programu eh, je subsidiarita, nič. Rôzne. Tiež nič. A úplne posledný bod. Ehm, termín na miesto konania v ďalšej schôdze bude Brusel. A teraz počúvajte a užite si to, čo oznámim. Brusel 16. septembra tohto roku. To znamená, že odteraz ste oficiálne na prázdninách. Ďakujem veľmi pekne.